Vážení kolegovia, myslím, že už môžeme začať naše zasadnutie, pretože už je niekoľko minút po 9. Začíname bodom číslo 11 a to je vlastne výmena názorov s pánom komisárom Johannesom Hánom. Možno si spomínate, minulý týždeň vzhľadom na nedostatok času sme sa dohodli, že tí kolegovia, ktorí sú na zozname prihlásených a nemali už možnosť dostať tak slovu, začnú diskusiu dnes. Chcem pripomenúť, že je tu pani Takis, eh, tak Matula, Skotta, pán Zimon a pán Obermajer. Tí sú na zozname a teda tí, ktorí sa pán Zever je prítomný, ak si chce, ak chce teda prehovoriť, nech sa páči. Pán poslanec, máte slovo. A prosím vás o stručnosť pri vašich otázkach. Pán komisár vlastne súhlasil s tým, že neprehovorí na úvod, ale vlastne až potom, keby odpovedať. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Mám tri otázky na pána komisára. Ako to vidíte s mainstreamingom eh, regionálnej politiky? Ako dodržíte eh, toto kritérium vzhľadom na eh, rôzne projekty, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti a projekty, ktoré sa týkajú ochrany klímy? Alebo ako to bude vyzerať s udržateľnosťou jednotlivých požiadaviek Eh, v jednotlivých regiónoch. Podľa nás eh, v jednotlivých eh, požiadavkách bolo priveľa faktorov, ktoré by boli merateľné. Aké opatrenia chcete zaviesť, aby v budúcnosti ste mohli podporovať tie správne projekty, čo tu plánujete. A tretia otázka včera vo výbore bol pán Rozbacher, toho pána poznáte z konferencie v rakúskom priestore a on hovoril o tom, že Eh, komplikované projekty ukončíme vždy rakúsky eh, pretože pre nich je to omnoho jednoduchšie dokončovať takéto projekty v rámci Rakúska. Na úrovni Európskej únie im je to príliš komplikované. Čo si o tom myslíte? Eh, Ďakujem pekne. Pán Matulat nie je prítomný. Zerkván tiež nie. Pán Skota, nech sa páči. A, nie je prítomný. Pán Simon neprítomný, pán Obermajer neprítomný, Takže budeme pokračovať. Takže slovo majú koordinátory a potom tí ostatní prídu na zoznam. Pretože začala som so zoznamom. A aj vy ste boli na tom zozname, pani kolegyňa? Pýta sa pani predsedajúca. Takže nech sa páči. Máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno. Uh, mám jednu otázku, ktorá sa týka princípu podmienenosti. Ehm, vy chcete zvýšiť výkonnosť v rámci tohto princípu. Je to dobrá vec, ale mám tu dve otázky, ktoré sa týkajú realizácie. Možno, že sú to iba otázky do rozumenia. Ja chápam podmienenosť tak, že človek môže dostať viac peňazí, ak prekročí vopred stanovené ciele. Ale to prináša so sebou aj určité nebezpečenstvo a to, že e, tí, ktorí potrebujú tie peňažné prostriedky, potom tie podmienky stanovia schválne nízke, tak aby ich prekročili. Takže to je moja prvá otázka. A druhá otázka sa týka toho, či plánované rezervy, ktoré sú viazané na výkonnosť, e, by sa mali od začiatku zadržiavať, alebo či e, by sa tieto prostriedky nedali využiť nejakým iným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ďakujeme. Takže najprv poprosíme, aby ste sa vyjadrili k, tomu, k tým otázkam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Um. A pak ide o pána Zebara, postup pri diskusii s členskými štátmi by mal byť taký, že na základe e, stanoveného obsahu e, pričom pokiaľ ide o regionálnu politiku, e, pozvali sme aj iné sektory, ktoré sú zodpovedné za regionálnu politiku Takto sme sa dohodli s rôznymi službami, ktoré majú na starosti klimatické zmeny, energetiku, jednoducho všetky tematické služby sme pozvali, aby viedli rozhovory so členskými štátmi, aby ich pripravili. Od roku 2012 budeme viesť neformálne rozhovory a potom od roku 2013 budeme viesť zase veľmi formálne rozhovory e, s členskými štátmi. Chceli by sme e, čo najskôr s každým členským štátom uzavrieť túto partnerskú zmluvu, partnerskú dohodu. Pritom si povieme, čo bude stanovené pre jednotlivé regióny alebo pre jednotlivé krajiny, aké tam budú podmienky stanovené pre jednotlivé krajiny a regióny a aké ciele budú pre tieto krajiny a regióny. Tie ciele eh, by mali byť v súlade so stratégiou do roku 2020 a sme presvedčení, že u konkurenčných regiónov treba zvoliť iba niekoľko priorít. Jednoducho preto, aby sa zamerali naozaj iba veľmi malý počet priorít. Jednotlivé regióny alebo členské štáty budú môcť sami stanoviť, ktoré priority to budú a to budú môcť zvoliť e, na základe toho, aké finančné prostriedky asi budú k dispozícii. E, jednoducho, občania tiež musia vidieť, že to prinesie nejaké výsledky. A bude stanovená aj efektívnosť využitých prostriedkov a to by malo pomôcť ďalšiemu vývoju regiónov a krajín s členskými štátmi, s regiónmi v jednotlivých oblastiach alebo v jednotlivých prioritách, ktoré si zvolili, budeme chcieť stanoviť naozaj aj reálne a dosiahnutelné kvantifikovateľné ciele, ktoré sa dajú merať. A takisto sa dohodneme, na základe čoho dospejeme k určitým číslam a takisto to bude transparentne známe, na základe čoho sme dospeli e, k týmto číslam. E, budeme mať aj ukazovatele pre výstupy už e, pod vedením Fabricia Barka. Sme si vytvorili pracovnú skupinu, ktorá vyvinula viaceré návrhy pre tieto výstupné ukazovatele A v jednotlivých rozhovoroch s členskými štátmi teda si povieme, čo by mali byť e, výsledky, aké by mali byť tie aby sme mali naozaj aj e, jasný podklad pre hodnotenie dosahovania cieľov. Vo všetkých e, týchto otázkach treba zohľadniť aj otázku energetickej účinnosti a klimatických zmien. V komisii sa zaoberáme rôznymi politikami a asi by sme aj radi povedali, alebo aj vy by ste nám radi povedali, že toto je oblasť, ktorú by ste mali byť povinní riešiť. Keď máme projekty, ktoré jasne obsahujú otázky energetickej efektívnosti, ak máme projekty, kde vzniká vôbec tá otázka, bude tento projekt energeticky účinný, tak samozrejme v takom prípade sa naozaj treba snažiť dosiahnuť tú energetickú efektívnosť. S členskými štátmi by sme mali mať jasné dohody, rovnako aj e, s regiónmi a aj riadiace orgány by mali mať určité usmernenia, ktoré im povedia na základe, čo majú hodnotiť jednotlivé priority a projekty a potom ich schváliť alebo zamietnúť. A treba sa pozrieť na to, či projekty vyhovujú stanoveným cieľom a prioritám. Ak áno, tak ich treba schváliť, ak nie, tak ich treba zamietnúť. A predovšetkým nám ide o zlepšenie účinnosti. A pokiaľ ide o to, čo povedal náš e, rakúsky kolega, môžem povedať iba toľko, že apelujem na všetkých zúčastnených, to znamená na vlády aj na členské štáty, aby prišli so svojím príspevkom keď Európsky parlament, tak ako sa to stávalo v minulosti, prichádza s pozmeňujúcimi návrhmi našich nariadení s cieľom zjednodušenia legislatívy a potom zistím, že členské štáty tieto pozmeňujúce návrhy nezaviedli, pretože to nedovoluje miestna alebo štátna legislatíva, tak toto je naozaj veľmi zlá situácia. O tom budeme hovoriť s členskými štátmi, pokiaľ ide o túto podmienenosť. Hovorí sa aj o faktore úspechu hoci dnes sme tu skôr eh, počuli o podmienenosti, o tom, že sa dohodnú určite, určité kritéria a ak sa splnia alebo dokonca prekročia, tak potom sa im poskytnú požadované finančné prostriedky. Vy všetci viete zo svojich krajín, že existujú rôzne dôvody, eh, prečo dochádza k zdržiavaniu realizácie projektov. Ja som svojich kolegov poprosila, aby mi pripravili prehľad projektov eh, v jednotlivých oblastiach, eh, ako je energetika, doprava a tak ďalej. Eh, môžem vám povedať, že primárne sú to finančné dôvody. A potom takisto aj nedostatky v legislatíve. Nedochádza k transpozícii európskej legislatívy do národnej legislatívy. Potom je tu neskúsenosť. Toto všetko sú faktory, ktoré prispievajú k zdržiavaniu projektov, alebo sú tam zložité viacročné projekty. Jednoducho je veľa dôvodov, prečo nedochádza k včasnému plneniu projektov. A táto podmienenosť je na mieru šita pre jednotlivé regióny. Môžeme si iba dohodu, nemôžeme prikázať, aké budú tie opatrenia, ktoré by mali urobiť regióny alebo členské štáty, tak aby odstránili všetky tieto nedostatky. Máme pár členských štátov, ktoré ešte nemajú kataster, ani nemajú pozemkové knihy, tak povedz, nevedia, komu čo patrí, ktorý pozemok komu patrí. A to tiež môže viesť e, zdržiavaniu realizácie projektov. A nemyslíme to na to, že by sme chceli odmeňovať e, dobrých alebo trestať zlých, ale jednoducho tu treba stanoviť určité podmienky. No a pokiaľ ide o akúsi prémiu, alebo rezervu, výkonnostnú prémiu, tak eh, je naozaj veľmi ťažké predpokladať vopred, eh, ktoré finančné prostriedky sa nevyužijú. To vieme predsa až eh, na konci daného obdobia. A keď chceme uplatniť tento model už v rámci toho obdobia, tak si musíme zrejme stanoviť nejaké percento finančných prostriedkov, ktoré by mohlo tvoriť rezervu. Takže pre každý región by sme si mohli povedať, koľko tých percent, alebo či to bude 1% alebo viac, e, tých finančných prostriedkov naviac sa e, poskytne. You, Ďakujem, pán komisár. Slovo má pán Mr. Roy. Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, len v krátkosti nadviažem na to prvé kolo. Takže by som sa zameral na niekoľko otázok, ktoré ako skupina pokladáme za dôležité. Takže otázka číslo 1. Mohli by ste nám objasniť e, počet e, predpisov, ktoré prídu v oblasti kohezie e, v súvislosti so stratégiou 2020 a s tým, čo sa plánuje. Po druhé, táto otázka vlastne už bola spomínaná aj minule. Aký je váš názor na uplatňovanie plánovania v nastávajúcom období a zda e, ide aj o e, impuls teritoriálneho paktu v členských štátoch. Mohli by ste sa prosím zmieniť alebo nadviazať na vyjadrenia pána Brentnera. A posledná otázka. Opäť je to stratégia EU 2020. Ako vidíte zaangažovanosť regionov do plánovania v rámci krajín? Súvisí to aj s cieľmi Lisabonskej politiky. Takže máte nejaké konkrétne informácie? Vo februári napríklad príjme parlament nové uznesenie a preto táto informácia pre nás bude dôležitá z vašej strany. Ďakujem. Áno, vlastne všetky otázky navzájom súvisia. Ehm, my sme predpokladali nasledujúce nariadenie, všeobecné nariadenia, ehm, ktoré podľa nás sa budú venovať eh, čo najširším eh, oblastiam, ako je IEDF, ISF e a kohezný fond. A samozrejme, pokiaľ ide o špecifické vlastnosti jednotlivých fondov, tak eh, tam by mali byť zvláštne nariadenia. Takže už sa dostávame k počtu 4 nariadenia. Potom sa tu predpokladá, alebo teda hovoríme ešte o tej otázke, ku ktorej ste sa vyjadri aj vy, a to je nariadenie o územnej spolupráci. A tam ide vlastne o to, aby sme dosiahli väčšiu viditeľnosť systémov. No a potom tu máme ďalšie nariadenie, ktoré nesúvisí priamo s tými predtým spomenutými, ale časovo súvisí s nimi. A to je nariadenie EGDC. A 1. augusta predložíme správu a na základe tejto správy by potom mali vzniknúť návrhy pre takéto nariadenie maximálne počítajte s takými šiestimi nariadeniami. Niektorí ľudia sa domnievajú, ale ja nie, že IEDF a kohezný fond e, by sa mohli dostať do jedného nariadenia, ale aj to si treba ešte prediskutovať. Zrejme sa ten počet trošku zníži. zníži z dôvodu viditeľnosti, ale budeme mať teda tie všeobecné nariadenia a z dôvodu zjednodušenia by mali pokryť toho čo najviac, no a potom budeme mať pre jednotlivé fondy samostatné nariadenia. Hovoril som s Lukom van de Brandem, bývalým predsedom výboru a Požiadal som ho, aby sa stal, aby sa stal mojim poradcom. Aby sme sa mohli intenzívne zaoberať e, témou riadenia viacúrovňového a niečo také chceme potom zapracovať do tých e, všeobecných nariadení. Zrejme to bude iba akési vyhlásenie nariadení, ale tieto všeobecné nariadenia budú mať e, akýsi spájací, spojovací charakter a regióny a miestne oblasti a aj zástupcovia občianskej spoločnosti by mali byť zapojené do rozhovorov o týchto nariadeniach. Regióny ma vždy kritizujú, že ich nezapájajú do tej najvyššej federálnej alebo spolkovej úrovne, ale potom zase, keď hovorím s so najvyššou úrovňou, tak tam sa stiažujú, že tá regionálna úroveň sa nezapája. E, takže musíme to naozaj navzájom e, poprepletať a pospájať, aby všetci boli spokojní a šťastní. A aj tu vás chcem poprosiť, keďže ste poslanci Európskeho parlamentu, aby ste vo svojich volebných obvodoch dávali pozor na to, čo sa deje, aby ste nám dávali spätnú väzbu. Našich partnerov budeme vždy upozorňovať na to, čo si želáme a to je, aby aj regionálni a miestni zástupcovia boli prítomní pri týchto rozhovoroch. Uh, uh, uh, Met betrekking tot de derde vraag eh, heeft eh, de... Ak sa môžem vrátiť k tej tretej otázke. Myslí si pán komisár, že veci sa vlastne rozvíjajú dobre? pokiaľ ide o zaangažovanie miestnych a regionálnych orgánov pri vytváraní týchto nových iniciatív. Aj v súvislosti so stratégiou EU 2020. Máte prosím nejaké predstavy o tom, či sa to vôbec deje? Ja dúfam, a je to aj cieľ, že tento vyjednávací proces posilní integráciu e, regionálnej a e, regionálneho a miestneho zastúpenia pri formovaní programu, ale treba sa pozrieť aj na realitu. V jednotlivých členských krajinách kvôli rôznym tradíciám máme mm, odlišný štandard zástupcov e, regionálnych a miestnych a ich zapojenie do rozhodovacieho procesu. V niektorých krajinách kvôli ústave, kvôli mm, realiám je silné postavenie, ale máme aj presný opak. Takže vám teraz e, nepoviem ani nezaručím, že všade to pôjde všade na rovnakej úrovni. Ale tu je naozaj ten mm, pradávny cieľ regionálnej politiky a síce stierať rozdiely, aby e, tie zaostávajúce <clears throat> regióny boli viac a viac zapájané do týchto procesov. A ja vás môžem ubezpečiť, že naše e, oddelenia e, na to kladú dôraz, aby tu bolo toto zapojenie. A ja vám nemôžem e, zaručiť, že členské krajiny to vždy aj robia tak, ako by sme si to želali, ale my sa o to snažíme a tam, kde to ide, tak chceme to zapracovať aj do nariadení. Ďakujem pekne, Konstance Gretle. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja už som o tom viackrát hovorila, ale kvôli e, poslednému e, zasadnutiu, kde bol aj minister poľnohospodárstva, som trošku znepokojená. Ide o silnejšiu koordináciu e, pri rozvoji vidieka v rámci politiky súdržnosti, ale on to naformuloval tak, že vlastne je to e, dvojnásobne financované e, z ERLA a z EFRA. Ale mm, to nie je náš úmysel. My chceme naozaj e, koncentráciu prostriedkov na mestské oblasti a na prípadne ďalšie e, priority a chceme e, lepšiu koordináciu s politikou polnospodárstva a vidiekom. Vy ste e, povedali, že vo všeobecných nariadeniach sa nebude robiť koordinácia s vidiekom. Aká je situácia na komisii a myslíte si, tak ako my, že by sme mali ešte zájsť ďalej, aby sme e, uvoľnili nejaké prostriedky z rozpočtu? Tá, e, nepoznám najnovšie znenie kolegu Čološa, ale tak, ako ste to teraz povedali, môžem povedať, že s tým e, nesúhlasím, ale prekvapilo by ma, že by to on presne takto naformuloval, pretože áno, možno je to jeho iniciatíva, tomu neberiem, ale my máme spoločný strategický rámec, alebo aspoň o tom diskutujeme, takže polnohospodárstvo rybolov, štruktúrálna politika alebo ISF. Takže títo štyria komisári sa e, k niečomu zaviazali a to zdieľa celé kolegium. Teda zaviazali sa k spoločnému strategickému rámcu, aby sme vedeli, ako tieto rôzne štruktúrálne prostriedky alebo fondy v rámci spoločného riadenia môžu byť vynaložené. Ale cieľ je jasný. My sa chceme vyhnúť duplicite. A v tomto smere ešte naďalej prebiehajú e, rozhovory medzi generálnym riaditeľstvom e, Regio a Agri a ja som vždy e, počul, že ide o osy 3 a 4 pre ERDF a rozvoj vidieka, že tu sú prípadné duplicity. Takže cieľ je jasný. Takže uh, buďme priatelia, priateľmi buďme, ale uh, e, dlhy si plaťme. Tak by sa to dalo pekne vyjadriť, aby sme sa o všetkých týchto veciach rozprávali a aby sme nefinancovali z viacerých fondov ten istý projekt. Samozrejme, to chceme vylúčiť. To je náš jasný cieľ. A ja musím uznať, že zatiaľ všetky e, rozhovory na komisii sa aj týmto smerom uberajú. E, takže preto ešte raz poviem, že by ma to, že by ma to prekvapilo, ale ďakujem, že ste na to poukázali. Ešte doplňujúca otázka e, spoločný strategický rámec, aká je tu podmienečnosť napríklad vo vzťahu so všeobecným nariadením. Alebo by mohlo byť ešte všeobecnejšie nariadenie? Ja som e, vždy e, bol na e, špici reforiem, ale ja poviem, že ani Rím nebol vybudovaný za jeden deň. Ale ak sa nám vôbec podarí e, mať tento spoločný strategický rámec a to by potom umožnilo vedieť, kto čo robí, aké je rozdelenie a ako to celé vlastne aj potom v praxi funguje. A potom e, realizácia, e, to bude už e, naozaj prvý dôležitý krok, ktorý by sa nám mal poradiť, ale je to možno hudba budúcnosti aby sme e, v budúcom období to ešte ďalej e, posilnili z regulačného hľadiska, aby jedného dňa e, všetky ciele neboli v jednom všeobecnom nariadení. Možno, že by sme si to čiastočne opravnenia aj želali, ale zatiaľ táto možnosť nie je. Thank you ALDE e Za skupine ALDE, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. A ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že prišiel medzi nás na zasadnutie nášho výboru. Naša prvá otázka sa týka eh, určitej rezervy ktorú navrhuje komisia. V tom zmysle, že najprv by sa urobila analýza a potom by sa až poskytli prostriedky, aby sa čo najlepšie mohli splniť ciele stratégie 2020. Má pán komisár nejaké ďalšie plány, pokiaľ ide o túto finančnú stránku, respektíve na akom základe sa potom budú príjmať rozhodnutia. Druhá otázka sa týka programu Interreg E, predpokladám, že pán komisár pozná problémy s implementáciou tohoto programu. Viacere z týchto problémov súvisia s tým, že tu existuje nariadenie, ktoré je zamerané hlavne na národnú úroveň. E, predpokladá e, pán komisár, že sa zohľadní aj tento aspekt problémov v Interregu. A posledná otázka sa týka článku 174. Môže pán komisár garantovať, že pokiaľ ide o budúce programovacie obdobie, niektoré malo osídlené a horské oblasti sa viac zohľadnia z hľadiska koheznej politiky aj vo vzťahu k financa, financovaniu. Ďakujem. K tej prvej otázke Situácia je nasledovná. Uzavretie nejakého programovacieho obdobia vlastne beží ešte niekoľko rokov po samotnom ukončení programu napríklad 2000-2006. E, toto obdobie v prípade niektorých programov vyplší až koncom roku 2011. Takže môžete z tohto vychádzať a vlastne to potvrdzuje aj prax, že e, väčšina prostriedkov e, bude vyčerpaných. Teraz e, o tom svedčí už vývoj čerpania. Takže v súčasnom programovacom období predpokladám to bude takisto aj v budúcnosti, pretože možno budú e, isté rozpočtové obmedzenia, ktoré budeme jednoducho musieť e, vziať do úvahy, ale keby e, neboli prostriedky vyčerpané, tak potom sa to žiaľ dá skonštatovať až na konci a nie je možné potom nejaké prerozdelenie. Ukazovatele, o tom som už hovoril, tu pracujeme na vývoji, intenzívne na vývoji E, ukazovateľov, ktoré nebudú iba na papieri, ale ktoré naozaj e, ozrkadlia e, kvalitu jednotlivých politík a to na základe jednotných štandardov. Mm, a týka sa to oblasti energetickej obla- účinnosti a tak ďalej. O to, o to ide zhodnotiť tieto oblasti pri programoch Interreg. Tu vychádzam z toho, že sem tam e, budú e, potrebné e, špecifické nariadenia a v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch ešte budeme určite intenzívne diskutovať o, o predloženom projekte, programe. No a k tej poslednej otázke dnes, a tak by tomu malo byť aj v budúcnosti, už sú e, isté pravidlá pre e, riedko obývané oblasti. Týka sa to e, práve z e, severu Škandinávie. Vy na to opravnenie poukazujete. Je to už teraz zakotvené e, v zmluve a jednotlivé integrované programy, myslím v roku 2008 alebo 2009, sa e, vlastne predložila v tejto veci správa. Išlo o tie horské oblasti a o ostrovné oblasti a e, väčšinový názor bol taký, že e, tu nie sú potrebné žiadne špecifické finančné prostriedky, pretože všetky tieto regióny sú súčasťou väčších oblastí a e, autonómne e, oblasti môže potom e, zamerať prostriedky na isté časti. A tak by to malo byť aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. François Alfonzi. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Ďakujem za to, že ste dnes prišli medzi nás. Dve otázky, ak dovolíte. Najskôr kreatívny a, kultúr, eh, kreatívny a kultúrny priemysel alebo odvetvie. E, neviem, či sa e, o tom hovorilo včera a neviem, či chcete, aby to, bola, e, aby to bol jeden z nástrojov rozvojovej politiky, ak áno, akým spôsobom. A potom <clears throat> druhá otázka sa týka cieľa číslo 3. Tu vidíme posilňovanie programov, je viacero iniciatív na úrovni makroregiónov. To podnieti činnosť v tejto oblasti a preto sa pýtam, či v budúcom programovacom období chce komisia výrazne e, zvýšiť prostriedky pre cieľ číslo 3 a, a potom e, e je tu otázka e, tej rezervy e, výkonnosti a pýtam sa, či by táto rezerva mohla byť použitá aj pre takéto politiky. Mám E, doplňujúcu otázku tej vašej prvej otázke. E, o presne akom priemysle hovoríte? Uh, the question was, uh, you asked concerning cultural... To, čo ste sa pýtali o kultúrnom priemysle? Je tu iniciatívna správa výboru pre kultúru. My sme sa mali vyjadriť v rámci stanoviska včera. A tento kreatívny a kultúrny priemysel vytvára hospodárskú činnosť okolo nejakého dedičstva alebo kvôli filmom a tak ďalej. Takže toto všetko podľa mňa tvorí súčasť identity eh, regiónov a to je dôležité pre ich možný rozvoj. No a ja eh, sa pýtam, či to ešte nebolo zatiaľ dostatočne vysvetlené v rámci regionálneho programovania, ale či v budúcom programovaní by to mohlo byť zohľadnené a eh, rozvinuté pretože my sme si mnohí včera mysleli, že je to dôležitý nástroj pre e, vytváranie pracovných miest a na rozvoj. Pre malé a stredné podniky to určite bude relevantné a, a, e, a e, môže to viesť k vytvoreniu klastrov e, regionov alebo istých častí regionov. Ak e, už dnes e, sa to niekedy používa napríklad pri natáčaní filmov. V, v Európe máme niektoré oblasti, ktoré sa už na to zamerali napríklad e, byť miestom e, natáčania filmov a pozývajú aj iné krajiny, aby prišli k ním natáčať filmy a má to samozrejme veľký dopad na e, danú oblasť a treba takéto činnosti aj v budúcnosti podporovať. A z pohľadu Smart Specialization je to určite zmysluplné a malo by to byť podporon, podporené. Makroregióny, ja by som tu ešte alebo naopak e, územná spolupráca, to je tretí pilier a ten musí e, byť zachovaný a keby to bolo podľa mňa ešte by mal byť aj e, rozšírený. Ale musíme byť realistickí. Teraz je to 2,5 z celkového rozpočtu to je pre celé e, obdobie z trochu viac ako 8 miliard eur. Takže ja e, nemôžem už teraz e, sa teda k tomu nejak konkrétne vyjadriť, ale ja chcem zvýšiť tento podiel a keby sa nám to aj podarilo, tak asi nebudú potom nejaké celoplošné programy územnej spolupráce financované, ale e, tu opäť ide o to, aby e, sa tento e, pilier používal na, na financovanie jednotlivých programov. Ale keďže už máme eh, mnohé príklady spolupráce územnej aj bilaterálnej, napríklad susedné eh, regióny, a malo by sa teda postupovať tak, aby pri samotnom plánovaní jednotlivé regióny už zohľadnili tieto okolnosti a časť eh, rozpočtu v rámci ich operatívnych programov vynaložili na spoluprácu. Teda na takú, ktorá už existuje, alebo ktorá by mala byť vytvorená. A e, to my hovoríme aj pri makroregionálnej stratégii, aby neboli dodatočné e, prostriedky, ale tie existujúce e, boli efektívnejšie využité. A keďže tu e, v Európe máme mnohé prípady e, cezhraničnej spolupráce, možno pri operatívnom plánovaní každý región by toto mohol mať na pamäti a e, potom aj urobiť jednotlivé rozpočtové opatrenia. Ďakujem pekne, vážení kolegov. Ja poprosím, aby ste brali vážne, čo teraz poviem. Nevždy to žiadam, ale Máme 13 prihlásených na zozname. Ak naozaj chcete všetci počuť aj odpoveď pána komisára, tak máte len minútu na otázku, aby mal potom dve minúty na odpoveď pán komisár. Ak toto nedodržíme, tak proste nestihnú všetci položiť svoje otázky. Pán komisár, ďakujem vám za to, čo ste nám doteraz povedali. V Európskej komisii aj v parlamente sa debatuje o financovaní infraštruktúrálneho balíčka. Teraz máme nový balíček vďaka európskym projektom. Tento prístup je tiež nový oproti minulosti a prebiehajú aj diskusie o novom spôsobe, ako to vyfinancovať. Sú takí, ktorí hovoria o novom nástroji, ktorý by bol konkrétne venovaný financovaniu tohto balíčka, ale sú aj také krajiny, ktoré uprednostňujú terajší systém, teda ohľadne toho, ako by to malo zostať e, v rozpočtu, ktorý sa týka politiky súdržnosti. My sme za terajší systém. Aký je, prosím, váš názor? A ja som z Polska. Karen Kalenbach, nech sa páči. Stručne tá otázka tu už padla, to, tá špecializácia, ako e, kreatívny e, priemysel môže byť prospešný pre e, povode Dunaja a pýtam sa, či budú vyhradené aj nejaké špeciálne finančné prostriedky. Winkler. Herman Winkler. Stručná otázka záveroch sa hovorí o piatej e, koheznej správe a o dvoch, troch prioritách pre e, slabšie vyvinuté regióny je dobré, aby to išlo ruka v ruke v stratégiu 2020, ale aké e, e, má daný región e, možnosti stanoviť priority, má sa zohľadňovať napríklad aj demografický vývoj, alebo to pôjde z hora, že budú nejaké európske priority stanovené. A ešte skôr taká prozba k právnej bezpečnosti. V budúcnosti musíme dbať na to, aby pre celé programovacie obdobie obdobie bola zabezpečená kontinuita. Ide o e, inovatívne e, financované, finančné e, nástroje. Lebo v súčasnosti sa niekedy náhle dejú zmeny nariadení, ktoré sa potom musia overovať, ale myslím, že na to by sme mali v budúcnosti myslieť. A teraz Peter Luhan. Ďakujem pekne. Veľmi rád by som hovoril o, tie perifé, o tých periférnych oblastiach. Vieme, že tieto regióny sú obzvlášť chudobné, hlavne vo východnej Európe. Ja by som rád vedel, či máte nejakú e, samostatnú politiku v súvislosti s politikou súdržnosti a potom sa pýtam aj na e, postupy e, Európskej komisie s cieľom podporiť napríklad tieto platformy. Ďakujem. Tá polská kolegyňa. Ale možno, že sa jej to predsa len dostane do uši. My e, naozaj rozmýšľame aj nad e, zohľadnením potrieb v oblasti infraštruktúry. Napríklad e, sú, je tu projekt euroobligácií a tie by sa mohli zamerať na takéto veľké projekty, aby bola zaistená aj návratnosť. V mojich očiach nič nehovorí proti ak by to bolo aj dobre právne e, podložené. Mm, to by bolo také e, akési posilnenie, posilnenie, posilnenie vplyvu. Ide samozrejme o financovanie, ale ide aj o to, aby projekty e, v konečnom dôsledku boli aj uskutočnené. Nevždy to zlyháva na peniazoch, práve na iných veciach a pri dopravných projektoch e, sa na to treba hlavne e, zamerať. Ja tu súhlasím s kolegom Kalasom. Napríklad e, pri model splits prechod z dráhy napríklad na cestu alebo aj naopak silnejšie využívanie vodných ciest takže mali by sme mať nejaké také celkové koncepcie. možno, že by sme sa mohli zamerať e, na e, teda nemali by sme sa zamerať iba na TNT bez ohľadu na to, ako e, zapadajú do celého regiónu. A to sa tie naozaj týka aj oblasti energetických dodávok alebo zásobovania. Tu budeme potrebovať modely financovania. Tu sa samozrejme nič nevylučuje, ide o nejaké inteligentné prepojenie. Potom ten kultúrny priemysel, už som o tom trochu hovoril, tá e, Dunajská stratégia, tu sa vyslovne e, počíta s činnosťami, ale čo sa týka e, financovania, najprv si to treba e, zhodnotiť, ale vzhľadom na to, že sa plánuje veľa e, programov, tak by to malo byť možné. Ide v podstate o čo najinteligentnejšie čerpanie a potom tie dve, tri priority. Pozrite sa už dnes na E, implementáciu regionálno-politických projektov a e, podľa mňa je tu vysoká miera až 80 a to sa dá pripísať stratégii EU 2020. Tam, kde je potenciál, tak e, tam sa budú aj zameriavať prostriedky, aby boli viditeľnejšie dopady a teda aby sa to aj zviditeľnilo pre e, občanov, že takto účinne sa používajú európske prostriedky. Zatiaľ e, je to trošku roztrieštené a my to chceme zamerať. Ale e, akým spôsobom a kde, o tom rozhodujú jednotlivé regióny podľa potrieb. Ale musíme Eh, naozaj dbať na eh, kvalitnú implementáciu projektu, aby eh, po 7 rokoch napríklad bolo možné zmerať, koľko sme vynaložili a aké sú výsledky. A preto sa musím zamerať už pri investovaní potom región môže použiť prostriedky aj na iné e, veci, ale ide o to e, správne si nastaviť priority. Takže potom tie e, e fondy, ktoré sa dajú viackrát používať, e, to je zatiaľ oblasť, kde sme sa vlastne poučili pretože e, niekedy sa to použilo tak, ako sme si to nepredstavovali a preto aj v rámci e, programovacieho obdobia boli potrebné isté úpravy, nečakalo sa až do konca, ale e, myslím, že sa všetci učíme aj na komisii. Nechcem hovoriť o zjednoťovaní, ale napríklad pre ECFIN je jeden postup, pretože tu už sú odborné znalosti zdelené e, riadenie to znamená, že je tu istá sloboda e, e, rozhodnúť sa, prečo budú vynaložené prostriedky, ale musia byť jasné podmienky, aby boli jednotné európske štandardy, aby bol jeden rámec. A to je aj postup, ktorého sa budeme držať v budúcnosti. A tie okrajové regióny. Kolega Füle, myslím, že sa tejto oblasti venuje, sú dva rôzne programy, ktoré možno, že sú e, komplikované pri implementácii. Asi sa toho tak ľahko e, nejak nezbavíme, ale <clears throat> čo najviac sa snažíme e, zredukovať problém teda počet problémov, aby susediace regióny na okraji EÚ e, mohli nejak ľahšie fungovať. Je to aj v našom geopolitickom záujme podporovať takéto vzťahy. Thank you, Commissioner. Cornelia Ernst. Ja, Cornelia Ernst, e, dobre, ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj skvelé, že si môžeme vymieňať názory. A mám na vás dve otázky. Prvá sa týka témy e, zložitého alebo zloženého spolufinancovania je jasné, že spolufinancovanie by malo zostať podstatným prvkom, čo je dôležité, ale vy hovoríte o tom, že treba overiť, e, aké budú tie sadzby spolufinancovania. Treba ich takisto odstupňovať. Chcela by som teda o tom vedieť trošku viac, ako to bolo myslené. No a po druhé, tu máme uh, revolvujúce fondy. Mm, to je naozaj vzrušujúci e, nástroj financovania. V Nemecku sa už niečo také používa veľmi úspešne a preto sa chcem opýtať na tieto fondy. A v tejto súvislosti sa chcem e, opýtať na objem a rozsah finančných nástrojov. E, mohli by ste podrobnejšie vysvetliť, ako to je myslené? E, odpovedzte prosím vás na obidve otázky. A ďakujem Elizabeth Reter. Dobré ráno, pán komisár. Ja by som sa vám chcela poďakovať za vynikajúce objasnenie jednotlivých e, záležitostí. Človek si už vie predstaviť, e, akým smerom sa to bude <coughs> uberať. Takisto vám ďakujem aj za oznámenie e, zo včerajška, pretože ste prvý komisár po 15 rokoch, ktorý mal odvahu e, prísť s takýmto oznámením. A pokiaľ ide o to, e, čo je v tomto oznámení. Chcela by som vedieť, či to oznámenie sa dostane do nariadení a do jednotlivých eh, priorít, eh, ktoré by mali členské štáty naplniť. A akú úlohu eh, to hrá vzhľadom na tú výkonnostnú prémiu alebo rezervu? Chcela by som povedať, že to považujem za veľmi dôležité, aby sa komisia nevzdala tejto myšlienky výkonnostnej rezervy, pretože to môže byť jediný nástroj, ako dosiahnuť vyššiu kvalitu programov a projektov. Ďakujem veľmi pekne, Jan Albricht. Ehm, pán komisár, mám dve otázky. Jedna je politickejšia. Už sa skončila tendencia eh, dať eh, koheznú politiku iba do strategického rastu do eh, roku 2020, pretože koheznom fóre sa hovorí o všetkých troch rozmeroch kohézie, to znamená e, inteligentný, udržateľný rast a inklúzia. Je už teda potom skončilo sa to? E, Kohézia už nebude súčasťou inkluzívneho rastu, pretože podľa mňa by to bola veľká chyba. A druhá otázka e, sa týka nariadenia. My sme počuli o určitom počte nariadení, ktoré ste spomínali aký máte úmysel, kedy je podľa vás najlepšie e, začať hovoriť e, o nariadeniach. E, je podľa vás lepšie mať najprv finančný návrh od komisie a potom nariadenia, alebo ich pripravovať paralelne? Včera som položil otázku maďarskému ministrovi. Samozrejme je aj dôležitá dĺžka E, perspektívy. Ak máme perspektívu na 5 rokov, tak potom treba zmeniť celú politiku. A samozrejme, toto je tiež rozhodnutie, ktoré sa ešte neurobilo. Moja otázka je, čo bude s programom? Čo navrhujete vy ako najlepšie riešenie? Ďakujem. A ďakujem, Michal Teurer. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán komisár. Moja otázka sa uberá tým istým smerom. Ehm, my sme predtým hovorili o pridelovaní finančných prostriedkov, vyhradzovaní finančných prostriedkov, teraz hovoríme o podmienenosti. Keby sme mali regionálnu politiku iba pod cieľom inkluzívneho rastu, neviem, či by to stačilo, pretože potrebujeme aj inteligentný e, rast a udržateľný rast. aby sme mali tiež sledovať e, v regiónoch. Preto by som si chcel vypočuť e, vašu mienku a mám aj konkrétnu otázku. Vidíte tú možnosť, aby sa znova používal globalizačný fond? pretože sa tu prispôsobuje globalizácii, ale ak to pôjde takto ďalej, potom budeme potrebovať aj fond pre demografické prispôsobovanie, pre klimatické prispôsobovanie a tak ďalej. Predsa sa ale menia podmienky vo svete. A ja už len čakám, kedy sa aj e, ekologická e, otázka dostane do e, tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A poslanie Francesco De Angelis. Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, pardon. E, pán komisár, mám tri otázky. Poprvé, s, cieľ, s cieľom podporiť produktívne investície, to znamená, podľa mňa aspoň asi to, že sa to týka aj rastu a vytvárania pracovných príležitostí. Zrejme to bude prioritou. Takže prvá otázka, ako, podľa akých kritérií budete uplatňovať stimuly a sankcie? Po druhé, asi máme príliš mnoho predpisov, príliš mnoho, naozaj. Takže aké opatrenia chcete prijať, aby ste zoštíhlili e, celý, celý postup pri organizovaní a vlastne využívaní prostriedkov. Potrebujeme lepší systém. Otázka číslo 3. Potrebujeme aj koordinačné garancie pri štrukturálnych fondoch. Môžete sa k tomu vyjadriť? Téma komplex kofinanciel. Pokiaľ ide o tému zloženého zložitého spolufinancovania, možno si spomínate, že sme hovorili o konvergenčných regiónoch a tam sa hovorilo o 15% spolufinancovania. Pôvodne sme predpokladali 25 ale opäť o tom treba diskutovať. Ďalšia vec je, že dnes máme rozdiel medzi regiónmi, ktoré zavádzajú a ktoré už ukončujú e, projekty. Tam u jednoho je to 75%, u druhého je to 50%. A tiež by malo väčší zmysel, keby sme mali jednotnú úroveň spolufinancovania. Ale myslím si, že sme nemali klesnúť po 50%, pretože eh, je dôležité, aby sme tu vyslali jasný signál, že minimálne polovica prostriedkov na projekt eh, bude daná z európskych prostriedkov. No, mali by sme aj mať určité podnety pre finančné nástroje, ako sú napríklad revolvingový fond a o tom ešte budeme musieť ďalej diskutovať. Ako som už povedal, celková je tá architektúra v poriadku, sem tam treba niečo upraviť a prispôsobiť. Pokiaľ ide o ten revolvingový fond, a my sme tam predpokladali 3% z rozpočtu na tento fond. To znamená, že je to zhruba tých 10 miliard. A do konca obdobia eh, bude vyčerpaná väčšina týchto finančných prostriedkov. A pokiaľ ide o absolútne čísla, Musím povedať, že tu možno dojde až k štvornásobeniu, treba sa na to pozrieť eh, realisticky, eh, treba si to dobre premyslieť a nechať uložiť v hlave. Nie všetky projekty sa totiž hodia eh, do regionálnej politiky. Mm, nesmieme zabúdať na to, že treba investovať aj do školstva, do univerzít, do výskumu. A to nebude možné prostredníctvom revolvingových fondov, hoci ja som privržencom financovania školstva, ale to nepôjde z týchto prostriedkov do budúcnosti si budeme musieť premyslieť nejaký spôsob, ako financovať aj takéto veci. Možno budeme musieť kombinovať finančné prostriedky, ale jednoducho niektoré oblasti nebudeme môcť podporiť. Vo viacerých oblastiach si viem predstaviť aj podporu malých a stredných podnikov, tam by sme mohli dosiahnuť väčší účinok za použité finančné prostriedky. Ale teda, ako som povedala, nemôžeme financovať všetky e, projekty. E, pokiaľ ide o udržateľnosť, ďakujem za reakciu, ale musím e, povedať, že to nebude také ťažké presadiť. Nemám nejaké porovnanie s minulosťou, ale myslím si, že e, pokiaľ ide o celoplošné pokrytie, tam sa to zlepšilo. E, to je priorita, ktorá tematicky je prierezová pre všetky projekty alebo oblasti. O udržateľnosti sa hovorí aj o, v nariadeniach, alebo hovorí sa aj o tom v mandátoch pre uh, vyjednávanie. My máme takéto mandáty pre rokovanie alebo vyjednávanie s jednotlivými členskými štátmi a chceme do všetkých týchto mandátov zapracovať aj udržateľnosť. V tejto oblasti sa bude rátať s miliardovou čiastkou dvojcifernou a keďže tu ide o princíp, e, musím povedať, že to bude zrejme povinný princíp, bude povinné zakomponovať do, do projektov. No a keď už hovoríte o tej výkonnostnej rezerve, tak to je bod, v ktorom zažívame najväčší odpor zo strany členských štátov. Niektoré štáty vôbec nechcú túto rezervu, e, iné štáty si chcú samé rozdeliť túto rezervu. A zase iné by to chceli rozdeliť na celoeurópskej úrovni. A podľa niektorých by sa tieto peňažné prostriedky mali pridelovať naozaj podľa výkonu. Určite sa ešte rozprúdi veľká rozprava na túto tému. Ale už dnes vám môžem povedať, že najviac sa to týka konkrétnych členských štátov. A pokiaľ ide o inkluzívny rast, tak to ešte neskončilo. My ešte pracujeme na tom rámci. Venujeme sa otázke kohezného fóra a keď chceme pôsobiť vo všetkých regiónoch, a to chceme, tak e, nemôžeme mať iba čiastkový aspekt. Musíme zohľadniť všetky aspekty, ako je napríklad aspekt rastu, a tak ďalej. Ten rast by mal byť inteligentný, inkluzívny a udržateľný. E, dúfam, že o tom sa bude ďalej hovoriť aj vo výbore ŠUR. A Určite budeme mať stanoviska Európskeho parlamentu, ktoré si veľmi radi prečítame. Minulý týždeň bol predložený finančný návrh, ktorý sa týkal našich nariadení a niekedy uprostred júla už by sme mali mať konečný návrh, alebo koncom júna, začiatkom júla. E, neviem vám povedať, či to bude plus, minus 5 ale jednoducho tam budeme mať to minimum, ktoré potrebujeme pre našu politiku a pre e, príslušné časové obdobie. Podľa mňa tých e, sedem by bolo lepších než tých 5 plus 5 Nemôžem vám k tomu povedať momentálne viac, môžem vám eh, iba povedať svoje stanovisko. Pokiaľ ide o kolegu Teurera a jeho otázku, všetci si želáme menej fondov a pritom si ale želáme nové fóra, nové projekty, každý by chcel mať svoju svoje vlastné pieskovisko, na ktorom buď sa bude hrať, ale nejde to celkom takto. Môžem vám úplne otvorene v mene komisie povedať, že keď budeme mať dlhšie programy, ako sú napríklad sedemročné programy, tak e, tam už môžeme hovoriť o stabilite a o predvídateľnosti a takisto nám to dáva aj väčší manevrovací priestor, aby sme mohli zohľadniť veci, ktoré sa udejú v priebehu tých rokov a aby sme tam mohli aj investovať do tých vecí, do ktorých treba investovať, ako je napríklad susedská politika a tak ďalej. Takže naozaj treba mať väčší ten manevrovací priestor. Ale chápem, čo ste chceli vašou otázkou povedať. Ja som sa tým zatiaľ nezaoberal ako bude vyzerať v budúcnosti ten globalizačný fond alebo fond pre prispôsobenie sa globalizácii a budeme sa ním e, viac zaoberať v budúcnosti. Pretože podmienky sa tu naozaj menia v rámci globalizácie a aj zamestnanci a zamestnávateľia musia mať možnosť reagovať na tieto meniace sa podmienky. E, takže Sofia Kornis, e, ďalšia otázka. Komisár, merci e, encore. Ďakujeme pekne. Pán komisár, za to, že ste prišli dnes medzi nás. Ak mi dovolíte v krátkosti, mám otázku ohľadne rozvoja vidieka. Stá sa, že nemáme ale dosť času. Predpokladám, že tejto téme sa ešte vrátime inokedy, ale mohli by ste nám prosím povedať niečo o svojej vízie e, intermediálnej kategórie. Je to téma zaujímavá pre viaceré politické skupiny. Čiže ako vidíte tieto veci Znamená to, že sa uberie z jednej sféry a dajú sa prostriedky na inú? E, zohľadní sa dlhodobé hľadisko, pokiaľ ide o podporu so e, ohľadom na solidaritu. Mohli by ste nám povedať aj niečo v súvislosti s Erasmom a miestnymi orgánmi. Je to nejak zahrnuté tiež aj z hľadiska výmeny e, osvedčenej praxe. E, proste ako sa prejaví európsky duch v rámci tejto koheznej politiky. A aj v cezhraničných vzťahoch. Ďalej, aspekt interregu, Poskytnutie 2 miliónov eur e, zdá sa mi, že to sa zrušilo alebo stiahlo. Budeme teda pokračovať v tomto trende alebo nie? Myslím, že je veľmi dôležité vymieňať si informácie o správnej praxi, o kohézii, o dôslednosti a ak chceme byť e, naozaj efektívni, je to dôležité. Ešte sa hlasia šiesti. Nech sa páči pán Joachim Teller. Nech sa páči. Stručne, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám iba jednu otázku. Pán e, komisár, chcem, aby ste mi to potvrdili, či to tak je, alebo nie. 18. januára komisia nám oznámila, ako to bude vyzerať s vývojom šport portu a citujem, hovorí sa tu, že možnosti Európskeho rozvojového fondu pre rozvoj športu a ďalších aktivít v športe by sa mali vyčerpať a využiť predovšetkým na regionálnej a miestnej úrovni a malo by dojsť aj k posilneniu e, schopnosti členských štátov zamestnávať e, pracovné sily v oblasti športu. E, veľmi to vítam, ale Investičné programy sa zvyčajne pripravujú na 5 rokov eh, v jednotlivých komunitách. Môžu teda tieto komunity eh, rátať eh, s tým, že od roku 2014 budú môcť pripravovať športové infraštruktúry aj pomocou európskych prostriedkov. Ak mi poviete áno, tak mne sa oplatilo dnes ráno vstávať. Ďakujem veľmi pekne. Luis Alves, please. Luis Salvas. Eh, Ďakujem za slovo. V Európe sú štyri veľké ciele. Kvôli kríze treba eh, prísne dodržiavať rozpočet, treba odstrániť štrukturálne nerovnováhy a nesymetriu a taktiež posilniť prítomnosť EÚ na medzinárodnej scéne. To je samozrejme a na to musí byť použitá aj politika súdržnosti. E, potrebné je v prvom rade znížiť e, štruktúrálne deficity a e, nerovnakú konkurencieschopnosť. Ide aj o predchádzanie krízy a, a kríze a zaručiť rozpočtovú disciplínu. Pýtam sa na váš e, pohľad na túto skoro automatickú podmienečnosť spojenú so štrukturálnymi fondami. Často sú za e, nerovnováhou, ale možno, že finančná situácia by mohla byť aj v prospech členských krajín. Neviem, dalo by sa napraviť situácia takýmto spôsobom? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi za túto plodnú, intenzívnu rozpravu. Nebudem opakovať to, čo tu už odznelo, ale chcem e, podporiť úvahu o nejakých stredných e, regiónoch. Ja budem hovoriť o makroregiónoch. Chcem poznať váš postoj, pretože reakcie u nás sú dosť zmiešené, zmiešané aké je prepojenie s nadnárodným eh, rámcom takejto eh, územnej politiky s týmito makroregiónmi. Ďakujem pekne, pán komisár. Dovolte mi, aby som hovoril po rumunsky. Ja som chcel hovoriť eh, o lepšej legislatíve a chcel som hovoriť aj o lepšej situácii e, subdodávateľov, e, pokiaľ ide o regionálnu politiku. Ich nasadenie je naozaj mimoriadne dôležité, pretože subdodávateľské zmluvy znamenajú, že je stále menej e, finančných prostriedkov k dispozícii pre realizáciu projektov. A takisto to znamená, že tu dochádza ku korupcii. Napríklad v mojej krajine sú ceny na kilometr diálnic zrejme navyše v celej Európskej únii. To je úplne nepredstaviteľné. E, hovorí sa, že zhruba že 83 miliónov eur sa prestavia na kilometr diaľnic v Rumunsku. To je úplne rekord, akým spôsobom sa to dá zariadiť, aby sa finančné prostriedky uh, míňali efektívnejšie. Posledná otázka, Derek Von. Be, uh... Ďakujem za slovo. Budem veľmi stručný. Myslím, že pán komisár mnoho dosiahol a chcem mu zablaželať k tomu. Samozrejme budú niektoré otázky ohľadne niektorých detajlov a jedna, ktorú chcem položiť, sa týka uh, ohľadne predpovedí eh, výdavkov na mestské oblasti. Otázka, prečo sa na tieto regióny hľadí na, ako na ekonomicky veľmi progresívne. Ale proste to je jedna otázka politik, alebo jedna sféra politiky, kde členské štáty a regióny by mali mať viac flexibility, aby si mohli zadefinovať tieto mestské regióny. Ďakujem. Äh, Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, ešte musím zodpovedať otázku e, kolegu De Angelisa, skôr ako prejdem k ďalšiemu kolu odpovedí. Máme veľmi veľa nariadení a to bude zrejme, pretože máme toľko fondov. Myslím si, že v poslednom programovacom období sme mali regionálnu politiku a Danuta Hübner urobila veľký pokrok v tomto. A potom sme jednoducho znížili počet e, jednotlivých programov v oblasti regionálnej politiky, koheznej politiky a tam by sme si e, mali zobrať príklad. Každý musí prispieť e, svojim dielom. A pokiaľ ide o tie priority, samozrejme musíme povedať, a to sa budem opakovať, že by sme mali mať málo priorít, najmä pokiaľ ide o tie e, konkurenčné regióny. A jasným cieľom by to malo byť, e, aby regióny mali možnosť vybrať si svoje priority, ale takisto by to mali byť priority, ktoré budú veľmi e, zamerané, veľmi úzko sústredené. Je to ako keby ste mali jedálny lístok a, a regióny si budú môcť toho jedálneho lístka vybrať, čo budú chcieť, teda tie priority a tie by potom mali aj naplniť a dostať možnosť naplniť. Pokiaľ ide o tie nariadenie, vždy sa nám e, vyčíta, že príliš veľa sa toho upravuje. Samozrejme, ako občan, e, nechcem, aby mi štát príliš veľa určoval, čo mám a čo nemám robiť. Ale pozrime sa aj na to, čo sa neupravuje. Uh, a pozrite sa na to, ako niektorí využívajú tie medzery, ktoré tam vznikajú, keďže nie všetko je upravené. E, potom zase iní žiadajú, upravte to, aby to nikto nemohol zneužívať. Musím však vziať aj na vedomie, že niektorí naozaj zneužívajú to, čo nie je upravené spôsobom, ktorý sa nám nepáči. Je našou úlohou v regionálnej politike prekonávať e, rozdiely a protirečenia a zavádzať e, normy európske na celoeurópskej úrovni. To hovorím aj vo výbore Kokoby. Kokobu, kontrola rozpočtu. Kokobu. A my nemôžeme riešiť rozpory alebo rozdiely tak, že jednoducho sa budeme tváriť, že neexistujú. Nie, my sa musíme zapojiť a musíme sa snažiť zlepšiť situáciu. Je to namáhavé, ale presne to zodpoveda našim prioritám a cieľom. Kdekoľvek sú problémy, nemôže to zostať iba v Bruseli. Často sa hovorí o tom, že len v Bruseli sú problémy, ale to nie je pravda. Problémy treba riešiť tam, kde sa vyskytujú Potom pokiaľ ide o tému medzikategórie, ako som už povedal, máme dva druhy regiónov, ktoré spadajú do e, kategórie 75 a ďalšie percento. Sú regióny, ktoré nikdy nespadali pod tých 75 a tie treba riešiť iným spôsobom. Ak región má 80 HDP a či už boli pod touto hodnotou alebo nikdy nedosiahli tú hodnotu, jednoducho je to indikátor, že životná úroveň je podobná. HDP je momentálne meradlo, ale pracujeme na tom, aby tu boli aj iné kritéria, iné meradlá, aby sme mohli ešte lepšie hodnotiť jednotlivé regióny. Ale vrátim sa k tým regiónom. Ak určité regióny majú nejakú úroveň vyjadrenú v HDP, tak sa k ním budeme správať nejakým spôsobom. V Európe máme 500 miliónov obyvateľov. 30 miliónov ľudí žijú, žije dnes v regiónoch, ktoré sú tzv. phasing out, teda končia sa v nich e, tieto projekty. A potom tu máme ďalších 50 e, miliónov e, obyvateľov, ktorí 60 miliónov teda e, je v e, oblastiach, ktoré e, majú 75 až 90 percentný podiel spolufinancovania a na týchto musíme tiež dohliadať. A poviem jasne napríklad, že Francúzsko pozitívne posudzuje tento návrh Cieľom by malo byť znižovať rozdiely medzi regiónmi a podľa toho finančne reagovať. Po druhé, tu máme rôzne návrhy, ktoré sme si zobrali k srdcu. My potom navrhneme, aby tieto prechodné regióny alebo transformujúce sa regióny mali rovnaké podmienky v 7-ročnom období. Na začiatku 7-ročného obdobia budú mať k dispozícii e, viac finančných prostriedkov a na konci menej. E, my si to predstavujeme tak, že presne na každý rok e, si povieme, koľko región dostane finančných prostriedkov. A tu chceme zaviesť aj jednotné hodnotenie tých 7 rokov. Erasmus. To sa nepredpokladá v treťom pilieri. Možno si to budeme môcť eh, neskôr objasniť, ale zrejme ide o nedorozumenie. V zásade vám môžem povedať, že pracujeme a chvála Bohu, tu máme aj výbor regiónov, ktorý s nami spolupracuje a možno v rámci akadémie vyššieho vzdelávania sa tomu budeme môcť e, venovať. E, tam bude ďalej fungovať program Erasmus e, pre výmeny a v tomto duchu budeme pokračovať. Šport, áno, odpovedie áno mal by byť šport uvedený v jednotlivých programoch, malo by sa počítať so športom podľa toho, ako ho regióny budú chcieť mať zapracované zapracovaný do programov. Ak šport zlepší situáciu v spoločnosti v danom regióne, tak treba investovať do športu a športových zariadení. Kolega Alves, vy ste hovorili o tom pravidle N plus 2, áno? Ja som sa pýtal na podmienečnosť štrukturálneho fondu pre regióny. Ja, die Konditionalität soll... Podmienečnosť. Tá by sa mala uplatňovať na regionálne fondy samozrejme, ale tak, aby to bolo po dohode s regiónmi. Teda tie konkrétne podmienky, ktoré treba splniť aby naozaj bolo čo najrychlejšie uplatnenie, pretože v súčasnosti vidíme mnohé nedostatky. Potom územná spolupráca, ktorá musí byť posilnená. Opäť makroregióny. Tu sa nepočíta s nejakými e, osobitnými prostriedkami. Makroregióny majú mm, za cieľ dosiahnuť koordinovanú spoluprácu a tá by mala dospieť k tomu, že tie e, prostriedky, ktoré sú k dispozícii, budú optimálnejšie vynaložené. Potom mestské oblasti. Kolega Fón. My máme nasledovnú predstavu. Nechceme vytvoriť nový fond, ale v rámci existujúcich možno vyhradiť isté rozpočtové e, riadky, isté percento rozpočtu. O tom sa ale bude ešte diskutovať a to by bolo pre mestské oblasti. A potom otázka mm, definície toho, čo je mestská štruktúra. To je v právomociach krajín pretože niekedy e, sú to e, mesta, kde je niekoľko stotisíc obyvateľov, ale e, inak e, môžu byť aj miliónové mesta a preto by malo byť nejaké prispôsobené rozlíšenie podľa toho, o akú krajinu ide. Ale e, financovanie veľkomestských oblastí to určite bude potrebné, ale nie na úkor vidieka ale myslím si, že to už aj v súčasnosti je dobre zohľadnené aj v iných fondoch. Ja sa vám chcem poďakovať za túto e, konštruktívnu diskusiu. Um, Chcela by som poďakovať pánovi komisárovi za túto otvorenú a úprimnú výmenu názorov. A takže predpokladám, že vo februári príde aj váš generálny riaditeľ. Usmievate sa, takže asi áno. A to budeme potrebovať mnoho priamých kontaktov a výmen názorov, aby sme mali jasno v názoroch a vlastne keď prídu potom tie predložené návrhy nových predpisov a nariadení, aby sme mohli náležite reagovať. Ešte raz vám ďakujem, pán komisár.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 Vážení kolegovia, teraz prišiel čas hlasovať. Čaká nás náročné hlasovanie, takže poprosím vás, aby sme tomu venovali náležitú pozornosť. Začneme vlastne najprv kontrolou vašich kartičiek, keby sme si to preskúšali pre elektronické hlasovanie. Odskúšavame hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie. Toto je skúšobné hlasovanie. Končím hlasovanie. Aha, ešte stále nie sú všetci na svojich miestach. Takže ako vravím, končíme hlasovanie. Vidím, že každému tá mašinka funguje. Poprosím ticho v sále. A začneme bodom 13. Je to vlastne správa, návrh na správu pána Lamberta van Nisteroja. Je tu aj niekoľko kompromisných návrh. No, prvý kompromisný návrh, to je za. Proti? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Prijaté. Aha, pardon. Zdržali sa tu, tá, jedno, tak či tak prijaté, hovorí pani predsednička. Kompromis 3. Prijaté. Ideme na kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Prichádzame ku kompromisu 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Pozmeňovací návrh 35. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 36, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ideme u kompromisu 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme 38, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokračujeme úvodnými ustanoveniami. E, Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Zd- proti? zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pokračujeme 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté, hej? Skontrolujeme si to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 je proti, 18 za, takže zamietnuté. Pokračujeme. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 18. Vypadáva. Pokračujeme kompromisom 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 11. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, si návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 28, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz, pokiaľ je 29, budeme hlasovať samostatné oddelenie. Pokiaľ je o pani Deli, prvá časť, teda kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz elektronicky budeme hlasovať o celkovom materiáli. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 1 hlas proti. Materiál je prijatý. Ďakujem. Ďalej pokračujeme, vážení kolegovia. Teraz bude veľmi náročné hlasovanie, tak poprosím vašu pozornosť a aby ste sa sústredili. Ide o správu pani Konstance Krell. Politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013. Taký je názov. Takže začneme. Aha, pardon. Pani Krel chcela povedať niekoľko slov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to naozaj veľmi zložité hlasovanie. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým tým, ktorí aktívne spolupracovali za to, že sme pripravili naozaj veľmi dobré stanovisko pre výbor SURE. Dostala som 103 pozmeňujúcich návrhov a mala som v podstate iba 1,5 týždňa na to, aby som e, sa pozvala na tieto pozmeňujúce návrhy spolu s tieňovým spravodajcom, e, pretože preklad sme mali k dispozícii e, do angličtiny pred týždňom iba. mali sme tu ešte aj správu pána Garigu vo výbore SURE, takže sme mali naozaj veľmi veľa práce. E, tak ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí sa podielali na tejto práci. Keby som bola prevzala všetkých 103 pozmeňujúcich návrhov, tak by vznikla z toho kniha. A nemyslím si, že by tomu niekto rozumel vo výbore SURE. E, preto aj v kompromisoch, ktoré som e, vypracovala s tieňovými spravodajcami, som dala jasne najavo, že cieľom je, aby e, sa kohezná politika stala jednou z najdôležitejších vo výbore SURE, aby sme na to dostali príslušné rozpočtové prostriedky. Preto sme nenavrhovali v epickej šírke niektoré veci, pretože ešte potrebujeme viac času na to, aby sme to prediskutovali. Ale chcem eh, vám dať eh, jednu vec jasne najavo. Keď hovoríme o prioritách v odseku 5, tak by to mal byť signál, že chceme o tom diskutovať, že sme eh, pripravení na zmeny a chceme ukázať, že nie sme tvrdohlaví a nechceme pokračovať tak, ako sme to robili v minulosti, ale chceme prispôsobiť koheznú politiku ale nemusíme úplne do posledného detailu rozhodnúť o tom, či kultúru, či biodiverzitu alebo šport e, budeme podporovať. Musíme mať jednoducho tie hlavné línie, o všetkom ostatnom môžeme hovoriť neskôr. E, preto sme jednoducho e, zhutnili tie pozmeňujúce návrhy, tak aby sme dospeli ku kompromisu. Ale sú tam aj jasné konflikty. Uh, v jednotlivých politických skupinách sú rôzne názory a to sa prejavilo predovšetkým na dvoch témach. Najprv tu sme mali tú otázku, či budeme mať prechodné ustanovenia a nový cieľ 3. Ja si myslím, že pre výbor SURE nie je vôbec potrebné vedieť, aké nariadenie sa predpokladá pre aký región. My potrebujeme vedieť iba to, že existujú regióny, ktoré sú v prechodnom období, ktoré sa transformujú. A všetko ostatné, ako to má vyzerať, na akej úrovni a ako sa to má riešiť a otázka rovnakého zaobchádzania, to sú veci, ktoré tu vôbec nepotrebujeme riešiť. O tom budeme hovoriť intenzívnejšie priamo vo výbore. Preto vás chcem poprosiť, aby ste sa pozreli na tie kompromisné návrhy, ktoré sa tu objavujú a neskôršie rozpravy, rozpravy s komisiou a s radou ešte zorganizujeme. Potom je tu otázka nevyčerpaných prostriedkov. Možno to nebolo celkom správne pochopené. Ak to máme M plus 2 a M plus 3, to ostáva tak, že e, v každom členskom štáte každý rok zostane nejakých 100 e, miliónov, 200 miliónov, dohromady sú to vyslovene miliardy ak sa tieto peniaze vrátia do rozpočtov, do národných rozpočtov, my potom nebudeme mať možnosť povedať, že tieto prostriedky sa využijú v nejakej inej forme. V tých návrhoch, pozmeňujúcich návrhoch je varianta, že tie prostriedky sa využijú v tom istom regióne, využijú sa e, v členskom štáte alebo sa vrátia naspäť do rozpočtu EÚ. E, jednoducho, pozrite sa tu na ten kompromis a uh, my sme za to, aby sa nevyužité prostriedky vrátili do rozpočtu kohézneho fondu a potom neskôr rozhodneme, čo urobíme s tými prostriedkami. Je tu veľmi dôležité vyslať signál rade, že nechceme tieto prostriedky vrátiť do národných rozpočtov, do štátnych rozpočtov, pretože tam potom prebieha vždy boj medzi parlamentom a komisiou na jednej strane a členskými štátmi na druhej strane, pretože ministri financií členských štátov sú tie peniaze naspäť a pri tých výzvach, ktoré máme my, e, môžeme naozaj nájsť dobre uplatnenie tých finančných prostriedkov tuto v našom rozpočte. Ale najprv musíme vyhrať e, jeden boj, jednu bitku, e, kým sa pustíme do ďalšej bitky. Preto prosím vás, podporte ten kompromis a majte prosím vás pochopenie. Možno nie každé slovo, ktoré ste vy navrhli po pozmeňujúcich návrhoch, sa dostalo do kompromisu. Ale ten zmysel, ten obsah kompromisu by mal e, obsahovať aj vaše návrhy. A aby som vám ešte zjednodušila situáciu, tak na jednom mieste mám ústny pozmeňujúci návrh a objasnenie, a to je posledný odsek 19. Tam je pozmeňujúci návrh, ktorý je trošku zložitý kvôli prekladu, ale keď sa k tomu dostaneme, môžem eh, vám to jasnejšie objasniť, vám to nebude jasné. Ale naozaj chcem vám povedať dopredu, že nechcem meniť zmluvu. A jedna vec je úplne jasná, pokiaľ tá zmluva platí. Budeme podporovať eh, okrajové regióny koheznou politikou a na tom e, mieste si myslím, že netreba robiť e, nejaký ústny pozmeňujúci návrh, ten je zbytočný. E, bola by som vám teda vďačná, keby ste tam ešte nepridávali ďalšie ústne pozmeňujúce návrhy, inak vám želám veľa šťastia. Heard... Ďakujem pekne. Konstanca, nepočula som vás nikdy hovoriť tak dlho. Lambert, nech sa páči. Áno, tak chcem povedať, že toto je veľmi výnimočná správa a aj táto chvíľa je osobitá. Proste, proste mm, nie všetky e, výbory e, vypracovali podrobnú správu pre výbor Šurov. Niektoré to riešili listom. A teraz, ale vlastne keď máme stanovisko, tak môžeme v nastávajúcich týždňoch komunikovať. A hm, myslím, že musíme obhajovať veci, na ktorých sme sa dohodli a musíme to aj týmto spôsobom navonok komunikovať. To, čo povedala spravodajkyňa Konstanca Krell o niektorých týchto bodoch, ktoré ešte nie sú celkom objasnené, tak mám ten istý pocit ako pani spravodajkyňa. Napríklad, pokiaľ ide o niektoré prechodné pravidlá alebo kategórie, tak e, mali sme dnes nejaké, už ráno sme dostali nejaké nové informácie, teda dostali sme ju od pána komisára a aj cez toho sekretariátu a predsedkyne by sme to mohli opäť zaradiť do programu, aby sme proste e, len nerozprávali o tom, ale aby sa aj niečo mohlo udiať. Ale je tu značná vôľa ďalej diskutovať o týchto veciach a objasniť ich. A vlastne EPP podporuje tieto, takýto trend. Proste objasniť všetko, čo sa dá. Ďakujem. E uh, uh, uh, Prepašte, troška máme problém s počtom ľudí, ktorí môžu hlasovať, hovorí pani predsedajúca. a u socialistov je to asi tiež tak s tými počtami ale túto mašinka nám povie, čo je správne. Takže potom môže nastať potreba korekcií. Takže ideme hlasovať, prosím. Pôjdem pomalším tempom než obvykle, pretože som práve dostala do rúk tento materiál. Takže začíname hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Jasne prijaté. Ďalej. Kompromis číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 8. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti? Nič? Dobre, tak budeme hlasovať o osmičke. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 11. Tiež ide o ústny pozmeňovací návrh. Je niekto proti? Uh-huh. Tak nemôžeme o tom hlasovať, o tomto poz... ústnom pozmeňujúcom návrhu. Čiže budeme o ňom hlasovať bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 12 kto je za? Hej, pozmeňujúci návrh 12. Prepačte, prosím. Prerušujem hlasovanie, hovorí pani predsednička. Pán poslanec hovorí, nevidím tu vlastne text toho ústneho pozmeňujúceho návrhu v 11. Povedali ste, že to nebolo prijaté. Áno, nebolo to prijaté, hovorí pani predsedajúca. A kto bol proti? Aha, pardon, nevidel som, hovorí pán poslanec. Takže netreba to preverovať. Ďakujem. Pokračujeme ďalej. Pozmienujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že to je jasné. Ale niektorí kolegovia vravia, že to nie je také jasné, takže preveríme si elektronickú 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 17 proti. Takže prijaté. Pokračujeme 13. Kto je za? Proti? Opäť si to radšej preveríme. Otvárame hlasovanie o 13. Končím hlasovanie. 24 za, 16 proti, takže je to prijaté. Pokračujeme. Kompromis číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokračujeme k druhej časti pozmeňujúceho návrhu 14. Druhá časť. Hej. Kto je za? Proti? Jednoznačne zamietnuté. Pokračujeme kompromisom 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pokračujeme kompromisom číslo 5. Kto je za? Prepačte, hovorí pani predsedajúca. Pán predseda, ja mám ústny pozmenujúci návrh k tomuto kompromisu, bod 5, tu je zoznam regiónov, ktoré e, sú e, znevýhodňované kvôli prírodným okolnostiam a mali by sme tam zahrnúť ešte aj tie uh, ultraperiférne oblasti, ktoré tam zatiaľ nie sú. Otázka, je niekto proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu? Vy ste proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Uh-huh tak o tomto nemôžeme hlasovať. Žiaľ teda, budeme hlasovať o kompromise 5 bez tohto pozmenujúceho, ústneho pozmenujúceho návrhu. Takže kto je za, kto je proti, držali sa, schválené. Pokračujeme. Pozmenujúci návrh 43. Kto je za? Kto je proti? A Zas to nie je jasné. Preveríme si to elektronicky 43. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 15 proti. Prijaté. Pokračujeme. si návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 48. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis číslo 6. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Pokračujeme kompromisom 7. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis 8. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, pozmienujúci návrh 62. Budeme hlasovať o dvoch častiach. 62, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 62, druhá časť. Kto je za? Proti? zdá sa, že to bude zamietnuté. Ale preveríme si túto druhú časť 62. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 proti, 15 za. Takže je to zamietnuté. Ďalej. Kompromis číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pokračujeme 72. Pozmeňujúci návrh 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 73 aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Je niekto proti tomuto ústnemu proti pozmeňujúcim návrhu? Nikto. Dobre, takže môžeme hlasovať o tomto 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme 74, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme ďalej. Kompromis číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Pozmeňujúci návrh 53. Zase budeme hlasovať samostatne. Budeme hlasovať konkrétne o druhej časti 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o tretej časti. Kto je za? Proti? Asi si to preveríme. Kon- preveríme si tretiu časť pozmeňujúceho návrhu 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 za, 17 proti, takže je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 75. Kto je za? Proti? pardon, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Mm, nie, zdá sa mi to veľmi jasné, takže si to preveríme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. 22, a pardon, 21 proti 18 za, čiže je to zamietnuté. Zamietli sme kompromis 12, hej? Pýta sa pani predsednička. Dobre, ideme ďalej. Takže budeme hlasovať tým pádom o pozmeňujúcom návrhu 78. Čiže 78. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, kompromis 13, kto je za? Proti? Pardon? Konstanca, nech sa páči. Myslím, že prišiel čas na ústny pozmeňujúci návrh, aby sa to uľahčilo celé. Chcem vypustiť slova level off. Pardon, je to iný kompromis, je to až v 14. Ospravedlňuje sa pani krajov. Dobre, takže 13. bez pozmeňujúceho ústneho návrhu. Zabudnime na to, čo povedala kolegyňa Konstanca. Čiže 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromis 14. A tu máme dva samostatné hľad... Aha, pardon, troška sa to mení. Práve v súvislosti s tým, čo hovorí pani Krajl. Ak sa pozrieme na ten kompromis, tak tam uvidíme level of cofinancing v prvej časti, to chcem vypustiť, pretože v podstate e, ne hovoríme o sankciách. Bulharsko napríklad e, platí len 15% toho financovania. Takže to levels off by som chcela vypustiť. A pán Kadek, autor tohto pozmeňujúceho návrhu, súhlasí a preto dúfam, že aj EPP bude súhlasiť s týmto pozmeňujúcim návrhom, teda ústnym pozmeňujúcim návrhom a potom vlastne by nebolo potrebné hlasovať po častiach. V troch častiach teda iba v dvoch bude stačiť. Takže je jasné, hovoríme o spolufinancovaní, ale nie o úrovni spolufinancovania. E, teda to level off sa vypúšťa. Takže budeme hlasovať o kompromise 14, o časti 1 a 3 a vypúšťa sa časť 2. Pani Šreter? Takže budeme o 14, budeme hlasovať o 14 bez rozdelenia, ale s tým, že sa zahrnie tento ústny pozmeňujúci návrh. Takže môžeme hlasovať v podstate e, spoločne o všetkých častiach. Nemusí to byť e, samostatné. Ospravedlňujem sa, e, zelení zatiaľ nie sú jediní, ktorí chcú hlasovať po častiach a ja by som bola rada, keby ECR túto požiadavku stiahli ale ak nie, tak potom musíme hlasovať samostatne o poslednej časti, tretej časti. Uh, Takže eh, ak máme hlasovať po časti, aspoň sa vyhneme neskôr problémov. Takže, vážení kolegovia, kto je za prvú časť kompromisu 14? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz O tej tretej časti budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pokračujeme pozmeňujúcim návrhom 87. Kto je za? Proti? 87 si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hmm, 22 za, 22 proti, takže to je asi zamietnuté, že? Takže nemáme väčšinu za, tak je to zamietnuté však. Zamietnuté, je mi, je mi ľúto, takže zamietnuté. Ďalej, pokračujeme. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 92. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 95. Tiež ústnym pozmeňujúcim návrhom kto je za tento pozmeňujúci návrh? Nie? Mhm. Takže 95K, tak ako sa navrhuje, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pokračujeme ďalej kompromisom 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pokiaľ ide o odsek 19, tam by mal byť ústny pozmeňujúci návrh. Konstanca Krel chce niečo povedať. Tento odsek 19 je e, problematický pri preklade a preto ešte chcem raz upresniť, že 102 dvojka preberá potom obsah odseku 19 o koheznej politike, ktorá bude súčasne inteligentná, inkluzívna a tak ďalej. E, súvisí to so stratégiou EU 2020 a tak ďalej. Čiže ide o to, že sa tu vlastne poskytuje dôkaz o dôležitosti koheznej politiky ako celku a tým vlastne sa zamietá akákoľvek fragmentácia tejto politiky aj v jednotlivých rozpočtových položkách, kapitolách E, teda vo vzťahu k rozpočtu EÚ. Hovorila som o tom aj s e, e, spravodajcami a tieňovým spravodajcom. To je dôležitý pozmeňujúci návrh. Chceme sa totiž vyhnúť tomu, aby sme sa dostali nevodaj do pasce. Takže o čom budeme hlasovať? Odsek 19, tak ako ho teraz pozmenila pani kráľa. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. A budeme teraz hlasovať. Teraz záverečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 41 za, 1 hlas proti, 1 hlas sa zdržal. To vôbec nie je zlé ako výsledok. So now we move... Ďakujem. Pokračujeme, vážení kolegovia. Oslavovať môžeme neskôr, ale teraz pokračujeme ďalším bodom. A je to pán spravodajca je Andrej Kovačev a týka sa to stratégie EÚ pre začlenovanie Rómov. Začíname hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pokračujeme ďalej kompromisom číslo 2. Kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Kompromis. Pardon, pozmeňujúci návrh 11. Tam bol ústny pozmeňujúci návrh. Je proti tomu niekto? Dobre, tak budeme o 11 hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Mm. Preveríme si elektronicky. 11, prosím. Otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Zamietnuté 25 hlasov je proti, 18 za, 1 hlas sa zdržal. Takže 12. Pokračujeme. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 13. Á, pardon, ten vypadá. Takže pokračujeme ďalej. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej. 24. Kto je za? Pozmeňujúci návrh, návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. Kompromis 4. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté. 29. Aj tu máme ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomuto ústnemu? Dobre, takže hlasujeme o ňom tak, ako sa navrhuje. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej. Ideme ďalej. 31. Kto je za? Proti. Preveríme si 31. elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis. Kompromis číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmienujúci návrh 39. Kto je za 39? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, 40. Takže tu netreba hlasovať. Pokračujeme ďalej. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 44. Pozmeňujúci návrh 44. Aha, ten vypadáva, pardon. Kristian hovorí, že to vypadáva, takže ideme ďalej. 49. Hlasujeme o 49. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A ku 51. je tu ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti tomuto ústnemu? Nie. Tak kto je za 51. v tomto znení? Kto je proti? zdržali sa nikto, takže je to prijaté. A teraz budeme hlasovať celkovo o tomto návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 39 za, 4 sa zdržali, 1 hlas proti. Blahoželám. Teraz, vážení kolegovia, Pardon, Viktor ešte chcel niečo povedať. Pani predsednička, môžem len ľutovať, že niekedy naša politická príslušnosť môže byť v, konfliktne, v konflikte s našimi európskymi hodnotami, pretože môj ústny pozmeňujúci návrh vlastne hovoril práve o tom, čo aj Európsky parlament viackrát povedal a čo aj nedávno povedala Európska komisia. Spomínam si na citát pani Redingovej, že dosť je dosť. Čo stačí, to stačí už teda. A diskriminácia sa tým pádom stáva európskou hodnotou. Prosím, aby moje vyjadrenie bolo dané do zápisu. Ďakujem. Ďalej. Ďakujem, dámy a páni. Pokračujeme vodom 6 nášho programu. A ide o návrh stanoviska, ktoré, ktorý vypracoval Salvatore Karonna a ide o Európu ako poprednú svetovú destináciu cestovného ruchu. Dámy a páni, neodchádzajte, prosím. Veď e, nemáme prestávku. Poprosím pána Olbrichta Olejnička, keď si želáte hovoriť, poprosím, chodte mimo sály. Poprosím, kolega Salvatore Carona, máte slovo. Veľmi stručne, keďže táto správa vlastne tam je gestorským výborom výbor pre dopravu, ale myslím, že e, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre našu ekonomiku a to je cestovný ruch. A navyše tu ide aj o posilnenie imidžu Európy vo svete. Myslím si, ja som presvedčený, že návrh komisie tu predstavuje veľmi solidné a presvedčivé stanovisko a myslím, že sa na tom dá stavať. Faktom je, že Európa je tou najvyhľadávanejšou destináciou pre turistov z celého sveta a v roku 2008 vlastne myslím 240 miliónov návštev turistov bolo do Európy. možno no, to tempo rozvoja e, cestovného ruchu nie je rovnaké ako v iných e, častiach sveta. To je v dôsledok tej krízy. Čína, Rusko a tak ďalej sa tiež rozvíja, rozvíjajú ako regióny. Samozrejme, cestovný ruch vytvára pracovné príležitosti a umožňuje rozvoj. A v podstate asi 2, milión, 2 milióny podnikov, vlastne zamestnávajú asi 5,2 eh, eh, ľudí, teda vytvára toľko pracovných príležitostí eh, v Európe. Takže, a, a samozrejme aj z hľadiska finančného vyprodukuje tento sektor veľké objemy. A to sa týka jednak horskej oblasti, pobrežnej oblasti a tak ďalej. Preto vlastne európska politika v oblasti cestovného ruchu musí zdôrazňovať aj tie zaujímavé aspekty v jednotlivých členských štátoch, ale aj toto treba lepšie zintegrovať na celoeurópskej úrovni. Samozrejme, účasť a zaangažovanosť e, orgánov regionálnych aj miestnych je absolútne nutná a dôležitá ale potrebujeme v podstate zadefinovať nejakú novú politiku v oblasti cestovného ruchu. Musíme zaangažovať ešte aj ďalších, ďalšie subjekty. E, je vlastne strategickým záujmom posilňovať cestovný ruch v Európe. Hlavne z hľadiska konkurencie, schopnosti a udržateľnosti. Takže vo svetle Lisabonskej zmluvy môžeme povedať, že naša politika cestovného ruchu by mala priniesť vyššiu konkurencieschopnosť, ale ekonomický rast vlastne sa nedá dosiahnuť bez udržateľnosti. Takže treba sa sústrediť hlavne na tieto kľúčové aspekty, tie dva, čo sme spomínali. Európa by mala zachovať a udržať si svoje popredné miesto ako pole position, tak povediac, v oblasti cestovného ruchu a mali by sme vlastne rozvíjať aj rôznorodosť, ktorá tu existuje Myslím, že aj konkurencia v oblasti cestovného ruchu narastá vo svete a preto musíme klásť dôraz na prírodné, kultúrne, historické výhody, ktoré Európa poskytuje. A to súvisí aj s ochranou životného prostredia a jednoznačne musíme zlepšiť aj úroveň dopravy. Musíme vlastne sa snažiť lepšie koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré hlavne teda fungujú aktívne v rezorte alebo v oblasti cestovného ruchu. Čiže chceme tento sektor posilňovať. Hovoríme o raste, o vytváraní pracovných príležitostí a myslím, že to sa týka všetkých našich členských štátov, že je tu záujem Samozrejme, ak toto chceme dosiahnuť, teda pokrok, potrebujeme stimulovať konkurencieschopnosť. Musíme skúmať, čo sa vlastne ponúka aj pri vylepšovaní služieb, ktoré sa poskytujú a hľadávame aj, alebo mali by sme hľadať aj nové formy cestovného ruchu, nezameriavať sa len na tie sezónne formy a musíme zamestnávať kvalitných profesionálov, ktorí by fungovali v tomto odvetví. Takže samozrejme je tu aj ďalších viacero aspektov, ktoré by sme chceli do našej správy zahrnúť, ale žiaľ neostáva nám dosť času všetko vymenovať. Chceme posilňovať napríklad v oblasti cestovného ruchu fungovanie malých a stredných podnikov, ďalej posilňovanie využívania elektronického e, obchodovania Takže mm, to sú niektoré z tých vecí, ktoré som chcel spovedať. Ďakujem vám za pozornosť a rád zodpoviem vaše, e, na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz tieňovi spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasíme s tým, čo navrhuje predkladateľ, pán spravodajca, že naozaj treba zvýšiť konkurencieschopnosť, ale zachovať udržateľnosť tohto trendu. Čiže e, kladieme dôraz aj na inováciu, to je nesmierne dôležitá vec, ak chceme byť konkurencieschopní a chceme podporiť aj tú diverzifikáciu v sektore a čo je veľmi dôležité, klásť dôraz na kvalitu. A navrhujeme viacero pozmeňujúcich návrhov. Chceme vlastne touto cestou vylepšiť materiál, ktorý sa predkladá. Ale chcem povedať toto. Rešpektujeme zásadu subsidiarity a nechceme tiež, aby tu bolo príliš mnoho rôznych predpisov, ktorými by sa zväžo, celý tento rezort eh, cestovného ruchu. Opierame sa predsa o Lisabonskú zmluvu a chceme, aby tento sektor bol naozaj konkurencieschopný, ale chceme sa vyhnúť e, niektorým e, treba zneužívaniu dominantnej pozícii niektorých e, firiem, však poznáme aj niektorých veľkých túroperátorov a tak ďalej. Takže chceme posilniť účasť malých a stredných podnikov, zlepšiť prístup pre takéto podniky aj k, úverovej, k úverom a tak ďalej. Ďalej podporujeme aj rozvoj mechanizmu vzájomnej výmeny e, turistov medzi krajinami. A napríklad podporujeme aj turist, e, cestovný ruch zameraný na seniorov. A chceme dosiahnuť to, aby sa neprekrývali zbytočne projekty, aby sme sa vyhli duplicite a sme za vytvorenie nejakej etikety, ktorá bude svedčiť o kvalite. A chceme vlastne preskúmať potom aj to, aký dopad, teda preskúmať dopad tejto etikety. Ďalej sme e, za to, aby aj v primorských oblastiach rozvoj cestovného ruchu bol udržateľný. A ako vždy, chceme e, sa zamerať aj na ostrovy, pretože to je tiež výrazná téma v oblasti cestovného ruchu. Myslím, že subsidiarita je tu dôležitá a celkovo Európa, verím, podporuje tiež tento trend, ale chcem to počiarknúť aj preto, že niekedy vidíme určité prejavy neochoty. Ale sú tu ozaj veľmi silní konkurenti. Brazília, Čína, Rusko a tak India. Takže e, musíme vyvinúť náležité úsilie. E, napríklad e, cestovný ruch e, e, s využívaním lodí. E, tam vidíme priestor pre rozvoj aj v Európe. Okrem toho je tu ďalšia zaujímavá téma. A mnohé turistické destinácie, napríklad u nás Baleárske ostrovy, španielské, a spomínam si ešte 60. rokoch sa tam začalo veľmi budovať a teraz vlastne treba meniť e, nejaké tieto aspekty využívania týchto zariadení, aby sme zachovali udržateľnosť cestovného ruchu. Takže v podstate už sú tam tie zariadenia v takýchto destináciách často zastaralé, čiže treba ich obnovovať a treba ich modernizovať, modernizovať práve v záujme konkurencieschopnosti. Takže hovorím, keď, je to, keď sú už tieto zariadenia zastarané, tak nie sú konkurencieschopné. A keď klademe dôraz na kvalitu, tak práve aj z aspektu udržateľnosti je nutné ich konvertovať, je ich proste nutné obnoviť, zmeniť tie zastaralé zariadenia. A dôležitým aspektom je aj doprava, aby e, bola zabezpečená e, konektivita, tá prepojiteľnosť na jednotlivé destinácie. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či je tu teňový e, spravodajca za ALDE. Takže nie, Erika Manej v jej mene. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený spravodajca, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať za toto vynikujúce stanovisko, ktoré podľa mňa eh, vypichuje všetko to, čo malo byť vypichnuté. Pani Sabithár je tieňová spravodajkyňa, ale žiaľ nebola schopná prísť osobne, takže ja v jej mene niektoré myšlienky odprezentujem. Je dôležité vyvážiť sezonálny cestovný eh, ruch napríklad e, formou SPA alebo nejakých e, sociálnych fóriem cestovného rochu pre mladých, handicapovaných a tak ďalej. A vývoj alebo podpora udržateľných foriem cestovného ruchu, to je potreba, ktorá tu bude čím ďalej tým viac. Je potrebné zachovávať e, kultúrny, sociálny, kultúrne, sociálne, historické dedičstvo. A aby sme dosiahli náš cieľ, musíme zdôrazniť e, kvalitné pracovné miesta. Musíme použiť aj e, viac odbornej prípravy na komunitnej úrovni. Potom, čo sa týka kvality, pani Tieňová spravodajkynia si myslí, že je dôležité mať nejaké európske označenie. To by e, poukazovalo na kvalitu výrobku alebo služieb a to by taktiež podporilo náš imič a cestovný ruch. Uh, Ďakujem pekne, pani Igojen. Áno, dobrý deň prajem a chcem v prvom rade zablahoželať kolegovi Karonovi k výbornému materiálu, ktorý predložil. A chcem uznať, že návrh komisie sa uberá dobrým smerom, ale chceli by sme tam ešte doplniť niektoré prvky. Ide v podstate o to, že tento sektor predstavuje vysoké percento e, všetkej ekonomickej aktivity a preto je tu veľká príležitosť vlastne aj touto cestou zmierňovať dopady hospodárskej krízy. Preto je potrebné uvažovať o tom, že cestovný ruch je vlastne rezort alebo odvetvie, ktoré je prierezové a preto treba niektoré nedostatky odstrániť. Jednak e, z hľadiska treba z nedostatku odborníkov v tomto sektore, ale aj pokiaľ ide o infraštruktúru. Preto podporujeme obnovu v tomto smere a, a podporujeme posilnenie spolupráce aj medzi regiónmi. Chcem povedať, že v tých eh, na, v tých častiach eh, ostrovných, tam napríklad tiež je veľký záujem o posilnenie cestovného ruchu z hľadiska kvality. Ehm, Myslím, že e, treba diverzifikovať celkovú ponuku v oblasti cestovného ruchu a treba vlastne vypracovať proste širší rámec alebo širšie spektrum programov. Je tu turistika zameraná na kultúru, ďalej e, zameraná na školákov alebo na starších ľudí, a súhlasím s spravodajcom, že je nutné vzájomne si vymieňať medzi štátmi aj skúsenosti e, z osvedčenej praxe. A myslím si, že veľmi dobrý je nápad je vytvoriť aj nejakú európsku značku, nejakú etiketu e, ako prejav označenia kvality. Toto by tiež vlastne umožnilo lepšiu úroveň vzájomnej výmeny dobrých skúseností. A my ako Španielsko chceme byť pioniermi v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi a tieňovej spravodajkoni. Myslím, že je to dobrý základ na vypracovanie dobrých politík pre EÚ v oblasti cestovného ruchu a v konečnom dôsledku aj mať dostatočnú podporu. Ja pochádzam z hlavného mesta e, mojej turistickej oblasti Klárny. Viem niečo o sezónnej povahe. Viem, aké to prináša príležitosti, ale aj výzvy pre dobrý vývoj cestovného ruchu Takže tá sezónnosť, to by sme sa mohli venovať. E, sú rôzne spôsoby, napríklad vo vzťahu so starnúcim obyvateľstvom. Ľudia e, žijú dlhšie, majú viac času na dôchodku. To e, môže pomôcť predlžiť cestovnú, teda turistickú sezónu v celej Európe. Rozvojové krajiny, India, Čína napríklad, Južná Afrika sú taktiež dotknuté pretože e, sa zvyšujú, e, zvyšuje sa životná úroveň a má to dopad na víza napríklad e, musia uľahčiť postupy pre EÚ. Týka sa to aj mojej krajiny. A možno, že najlepšia príležitosť je internet, pretože je možné Eh, mať dosah k všetkým tým bohatým eh, ľuďom a vyvolať v nich eh, chuť cestovať hlavne do Európy. Mala by to byť prvá turistická destinácia, pretože v Európe je naozaj všetko k dispozícii. Možno, že musíme lepšie robiť reklamu e Európe. A, a budú potom v tom museli pokračovať aj členské krajiny. Moje krajiny minulý rok e, zaznamenala pokles turistov o, o milión. Sú mnohé dôvody, napríklad recesia, napríklad aj e, tá sopka, ktorá vybuchla, ale e, v skutočnosti e, je za tým vlastne zlý marketing. E, Musíme si vymieňať osvedčené postupy a Jedným zo spôsobom je pozrieť sa na tie krajiny, ktoré sa úspešne e, predávajú, aby sme e, sa vedeli nimi inšpirovať. E, budú aj zmeny vo vláde, mm, možno, že sa zmení aj postup štátnych agentúr. Dúfam, že sa nám podarí čo najlepšie využiť potenciál musíme vyslať takéto posolstvo aj e, u mňa. E, musíme byť e, európskejší. Získame, keď sa pozrieme na možnosti, ktoré poskytuje Európa. A ešte posledná pripomienka. Jeden faktor, ktorý je súčasťou EU 2020, E, to je politika mládež v pohybe, pretože mnohí mladí cestujú po Európe e, na, vlastné, na vlastnú päť, ale budú sa potom chcieť vrácať znova a znova. Niektorí mno, mladí prichádzajú sem do Brusela, Bruselu alebo Štrásburgu na niekoľko e, mesiacov, potom sa vrátia domov, vyšlu pozitívny odkaz, zorganizujú skupinu a vrátia sa. Takže toto je potenciál, ktorý by sme mohli využiť a Európa bude nielen prvou e, turistickou destináciou, ale e, dokonca prvou destiny, destináciou ako takou a prvým hospodárstvom v budúcnosti. Takže ešte raz sa chcem poďakovať za tento veľmi pozitívny vývoj. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalší Ďakujem pekne. Chcem poukázať na niektoré naozaj závažné otázky a týkajú všetky, všetkých našich krajín. Žiaľ, nehovorí sa e, vôbec o týchto témach v návrhu uznesenia. Ale je to jasne viditeľné v oblastiach, v jednotlivých oblastiach. Ide o infraštruktúru. Často v turistických oblastiach je potrebné Eh, privítať veľký počet turistov, ktorí sa pridajú k tým miestnym obyvateľom a z toho vyplývajú mnohé problémy. Samozrejme sú vítaní, ale infraštruktúry meškajú eh, napríklad v Grécku. Tu vieme o mnohých problémoch, ale ja hovorím o tých základných infraštruktúrach. To by bol teda prvý podnet. No a ďalší. Neviem, ako je to v iných krajinách, ale v Grécku máme dlhé pobrežie, ktoré nie je voľne prístupné, sú to e, súkromné e, pozemky alebo sprivatizované. A výsledkom je, že ľudia sa nemôžu ísť voľne kúpať, opalovať. A ďalšia pripomienka. Cestovné agentúry, ktoré zavádzajú, niektorí prichádzajú do Grécka a pred koncom dovolenky, e, podnik skrachuje, ako sa majú vrátiť, e, majú lietať, <laughs> majú preplávať more, pešo, neviem. A ešte jedna pripomienka. E, preťažené turistické zóny rozvíjať cestovný ruch nik nenamieta, ale ak cestovný ruch slúži iba na obohacovanie niektorých, pozrite sa na Rodos, na Korfu, vy to viete, pani predsednička, Neviem, kto ešte ďalší to vie. A, a dô, potom dôsledkom je e, nadmerné e, obývanie. A ešte chcem hovoriť o tých naozaj úbohých pracovných podmienkach, či už je to v hoteloch alebo na výletných lodiach. Sú prípady mladých e, pracovníkov, ktorí pochádzajú z Rumunska, Bulharska, Polska, Českej republiky a tí e, sú e, zamestnaní e, Grékmi za almužnú 5-10 eur denne a to všetko pod zástierkou odbornej prípravy. A ešte jeden vážny problém tu je. Viete, ako to dopadlo s kabotážou a to má dopad na e, prevádzku výletných e, lodí, ale vôbec sa o tom v návrhu uznesenia nehovorí. Je to pritom dôležité odvetvie, ale e, s týmito zle platenými posádkami a zlými pracovnými podmienkami to je veľmi zložité. A ešte ľutujem, že v bode 8 možno je to zlý preklad. Ale teraz sa tam hovorí, že staršie osoby môžu e, byť e, trhom, ktorý sa bude iba e, rozrastať. Hovorí sa o osobách, ktoré predstavujú trh a s potenciálom rastu. François Alphonse. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vystúpim v mene e, Plusa, tieňového spravodajcu, ktorý žiaľ nemohol zostať do konca dnešnej schôdze. Cestovný ruch je dôležitou činnosťou, 10 HDP, ale ešte aj viac pracovných miest a ešte e, viac vo forme pákového e, vplyvu na regionálny rozvoj a je to viditeľné hlavne v horských, vidieckých, ostrovných, príbrežných oblastiach. No a tieto krajiny majú problémy, veľké problémy s rozvojom. Takže naozaj je dôležité zamerať sa na oblasť cestovného ruchu a treba sa v prvom rade zamerať na práve tieto oblasti a krajiny. Treba si uvedomiť, že sú tu štruktúrálne ťažkosti, um, nedostatok vody, o tom hovorila komisia, ale musíme ísť ešte ďalej. Uh, nestačí uh, e, neplitvať pitnou vodou, ale treba sa zamyslieť aj nad tými množiacimi sa golfovými ihriskami. To vytvára obrovský tlak na prírodné zdroje. Vyplýva to aj z prieskumov. 60 turistických činností závisí od kvality životného prostredia, takže je dôležité sa nad týmto aspektom zamyslieť, pretože inak 80 eh, celosvetového eh, turizmu je formou agresívneho turizmu a mm, využíva zastaralé infraštruktúry. A to mm, je aj proti e, túžbám e, turistov dnes, ktorí dávajú prednosť e, miestam, kde je živá príroda, ale aj miestna kultúra, kde je čo objavovať. Takže naozaj si myslíme, že potreba, eh, je potrebné podporiť alternatívny turizmus a mať rovnováhu medzi sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi aspektmi. A alternatívny turizmus tam, kde sa eh, rozvinul, je eh, úspechom a lepšie sa dá vyťažiť z turizmu, ale je aj v prospech miestneho obyvateľstva. Takže záverom je dôležité, aby turizmus, kultúra a životné prostredie išli ruka v ruke. A treba pamätať na to, že cestovný ruch e, sa musí uberať alternatívnym smerom, teda nejaký harmonický vývoj a treba e, myslieť aj na životné prostredie. No a máme e, mnohé návrhy a my sa ešte zúčastníme aj na rozprave, keď sa bude o týchto pozmeňujúcich návrhoch hovoriť. Ďakujem pekne. Herminia Marconi. Ďakujem pekne, predsednička. Ja si myslím, že táto politická stratégia, tak ako ju odprezentovala komisia, e, predstavuje pozitívny signál. Teda odzrkadluje pozitívny postoj EÚ z oči voči cestovnému ruchu. Stanovisko kolegu Karovna doplňa to, čo už bolo spravené, s tým súhlasíme, ale je dôležité môcť ešte prísť s prípadnými doplneniami a vylepšeniami. Jednoducho sa treba zamerať na kvalitu cestovného ruchu a treba sa zamerať na, na mnohorakosť chcem povedať, že to zdôraznenie kvality, myslím, že sa to spravilo už aj na iných miestach jednoducho zdôrazniť prepojenie medzi iniciatívami a, a európske označenie kvality, ktoré by myslelo na ochranu svetového dedičstva. Teda toto prepojenie je podľa mňa dôležité. A potom rozlišovať jednotlivé formy cestovného ruchu. Musí to byť e, spojené s ďalšími ukazovateľmi, o ktorých hovoril e, spravodajca, napríklad odborná e, príprava, ale tá musí byť zacielená. Treba sa najprv pozrieť na to, aké formy cestovného ruchu chceme podporovať. Tieto strategické akcie sú samozrejme pozitívne, ale je dôležité, aby Náš výbor sa vyhol tomu, aby politika v oblasti cestovného ruchu nebola e, odpojená od regionálnej politiky a politiky súdržnosti. Hovorí sa o tom v bode 3 stanoviska jasne ale možno, že by to mohlo byť ešte jasnejšie naformulované. Podľa mňa by bolo dobré pripomenúť, že je potrebné ochraňovať spotrebiteľov, tak ako to spravodajca hovorí v bode 7, je potrebné podporovať využívanie nových technológií, nových technologických nástrojov. Ale keď sa hovorí o nových nástrojoch, tak treba súbežne hovoriť aj v, o nových zárukách. A to je citlivé, ale napriek tomu myslím, že o tom treba hovoriť. Teší ma, že hovoríme o malých a stredných podnikoch. Ale keď e, vieme, aký e, podiel trhu majú veľké podniky, skoro všetok trh, e, všetok priestor zaberajú, tak myslím, že by bolo dobré, keby komisia prijala isté opatrenia v prospech malých a stredných podnikov. Luis Alves prosím, buďte čo najstručnejší, pretože naozaj času máme málo. Takže rýchlo, pani predsednička. Chcem vám iba povedať, že prírodné dedičstvo musí byť e, súčasťou cestovného ruchu. Treba to spomenúť aj v tejto správe. E, bola použitá sieť Natura 2000 a je obrovský potenciál na presadenie tohto prírodného turizmu, ale chcem, aby sme aj na to mysleli. Ďalší kolega, chcete nejak stručne zareagovať? No, stručne. Zdôrazním dve veci. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozornosť, ktorú venujete tomuto dokumentu. V mojich očiach je dôležitý ja počúvam e, diskusiu a myslím si, že je možné ešte posilniť toto stanovisko. Všetko to, čo tu odznelo, je presvedčivé a čakám na pozmenujúce a doplňujúce návrhy. A jednu vec chcem povedať pánovi Angorakisovi k definícii. Neviem, či som to správne pochopil, ale hovorilo sa o tom, že vzhľadom na to, že Európa je kontinentom, kde je e, najvyššia životnosť a naďalej stúpa, tak je teda čím ďalej tým viac starších osôb. A tieto osoby predstavujú novú silu. Nie e, tovar, ale novú silu, ktorá môže byť e, v prospech ich samotných, ale aj v prospech cestovného ruchu. Myslím teda, že Teraz e, si treba počkať na pozmenujúce návrhy a ja som si myslím, že väčšinou pôjde o niečo pozitívne. A môžeme potom odviesť vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Dnes rozhodneme iba o lehote. 3. február 18.00 a teraz posledný zásadný bod na našom programe prvá výmena názorov na základe pracovného dokumentu Markusa Pipera. Je to odpoveď komisie v rámci 5. 5. Eh, koheznej správy. Chcem vám povedať, že ide o prvú diskusiu a Markus Piper možno eh, odprezentuje eh, návrh správy a potom bude hm, ďalšia diskusia. Takže Markus Piper. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ide o piatu koheznú správu, ale ide aj o stratégiu koheznej politiky po roku 2013. Chcem sa tu sústrediť na dve veci. Jednak na túto piatu správu o súdržnosti a aj na oznámenie komisie k záverom. Takže to sú tie dva hlavné dokumenty. A pritom sú veľmi nápomocné aj správy kolegov vo výbore, napríklad e, stratégia pána Mikolášika e, k realizácii politiky v rokoch 2013 až 2017, ale aj e, ďalšia správa. Chcel by som sa ešte viac sústrediť na budúcnosť, než som to uviedol vo svojej správe. E, skôr ako prídem k návrhom, musím povedať, že v Európskom parlamente nemáme ani možnosť sa nejako dôkladne vyjadriť k predstavám komisie. Preto sa zameria viac na budúcnosť, ale aj na niektoré zásadné témy. Nechcem sa venovať teraz špeciálnym témam ako sú napríklad tieto nové regionálne zväzy EVTZ alebo cieľ 3. To sú predsa ale veci, ktoré spadajú do tých špeciálnych správ a špeciálnym spravodajcom. Tú správu by som chcela trošku inak štrukturovať. Snáď e, s tým budete súhlasiť. A to, že to, čo bolo doteraz štruktúrou kohesnej politiky do roku 2013, e, hospodárske rámcové podmienky a pridaná hodnota, tak to by som dodal ako podklady a naozaj chcem dať do popredia otázky budúcnosti. A myslím si, že na to aj viac, potrebujeme najviac priestoru na diskusiu. Mám ešte niekoľko pripomienok k návrhom komisie. Pokiaľ ide o, o mňa, domnievam sa, že by sme sa potrebovali viac orientovať na výsledky, mali by sme použiť porovnateľné ukazovatele. Zásadné návrhy sú presvedčivé, pokiaľ ide o zapojenie aj do stratégie do roku 2020. Podľa mňa eh, však nie sú všetky najdôležitejšie požiadavky pokryté eh, v stratégii do roku 2020. Potrebujeme mať eh, účinnú regionálnu politiku, potrebujeme zapojiť členské štáty do obsahu, ale aj do kontroly použitia finančných prostriedkov. Takže Súhlasím s komisiou v tomto ohľade, ale potrebujeme aj konkrétne návrhy na realizáciu, aby Európsky parlament e, akceptoval tieto návrhy. A to je podľa mňa výzva pre nás všetkých. Zatiaľ pojem európskej pridanej hodnoty nie je e, dobre zadefinovaný. A všetko, čo sa zatiaľ povedalo o meraní výsledkov, aj to je veľmi teoretické. Možno by sme to mali trošku konkretizovať, ale mali by sme vyzvať aj komisiu, aby e, medzi tým bola trošku konkrétnejšia a dodala aj niečo konkrétnejšie. A pokiaľ ide o podmienenú nečnosť a pokiaľ ide o partnerov, to treba uvítať, ale je to všetko veľmi teoretické, musíme byť presnejší. Robím si starosti predovšetkým o to, že tieto e, partnerstva, tieto rozvojové partnerstva e, zatiaľ boli myslené iba e, na národnej úrovni. Ale ako dosiahneme, aby sa zodpovední zapojili do tohto dialogu? úlohy sú teraz rozdelené medzi Európsku úniu a regióny a to je veľmi dôležitý výsledok a úspech koheznej politiky. Ehm, máme tu 26 otázok, to je veľmi ambiciozne, nedá sa na všetko odpovedať, aspoň sa o to pokúsime. Ťažiskom je stratégia do roku 2020 a, a ja by som sa ešte raz dôrazniť, že stratégia do roku 2020 je niečo, čo považujem za prírezovú úlohu. A zatiaľ nede len o to, aby sme naplnili naše cieľe, pretože kohezná politika je o mnoho viac. Štruktúra cieľov, ktoré máme, celkom dobre zapadá do jednotlivých e, položiek rozpočtu. Aspoň to tak bolo do roku 2010, ale mali e, by sme naozaj sa snažiť dodržať e, ten náš sedemročný plán. A pokiaľ ide o stratégiu do roku 2020, tam mám na jednom mieste trošku obavu, pretože keď sa hovorí o infraštruktúre, o inováciách, o, o ekológii, o klimatických zmenách. Dobre, tak tam na 100% súhlasím, ale keď tu máme určité hlavné ciele, napríklad e, kvóty pre tých, ktorí nedokončia e, určitú úroveň školy, to chceme znížiť. E, potom boj proti chudobe. To je celoeurópsky cieľ. Ja neviem, či by sme mali upustiť od existujúceho modelu, ktorý máme v koheznej politike a či by sme sa mali uchyliť k europeizácii. Je to naozaj veľmi e, ťažký pojem, ale nakoľko má zasahovať Európa do napríklad školstva v jednotlivých štátoch? Nakoľko má Európa viazať aj finančné prostriedky na takéto programy? Mali by sme si presne zadefinovať rozdelenie úloh. Keď zlyhá e, vzdelávacia politika určitej krajiny, tak táto krajina sa bude za to zodpovedať. Vláda má e, svoju politickú zodpovednosť a nie Európa e, so svojimi všetkými inými úlohami, ktoré má a finančnými prostriedkami. Takže naozaj by sme sa mali dohodnúť na zmysloplnom rozdelení úloh. Ale to je tak, ako keď máte kocky a skladáte z nich niečo. Aj regióny by si mali zadefinovať svoje priority. E, v stratégii do roku 2020 e, to podľa mňa tiež nie je vo všetkých oblastiach doriešené. Podľa mňa všetko je príliš zelené. Prepašte, pani predsednička, mám rád zelenú farbu, ale energia nie je iba zelená. Mali by sme Eh, zobrať eh, do úvahy aj potrebu infraštruktúry. Nejde tu iba o zelenú modernizáciu, ale ide tu o výstavbu dopravných tepien, dopravných ciest, sú to tie osy ten a jednoducho nesmieme myslieť iba na ekologické požiadavky, ale naozaj sa musíme pozrieť úplne až na tú najnižšiu úroveň a pozrieť sa na tie najchudobnejšie regióny, ako im pomôcť. Potom je tu niekoľko technických otázok, všetky som naznačil. Sú tu uvedené aj e, v dokumente. Hovorím o znižovaní byrokracie, ako to pôjde ďalej z HDP, pripustíme nejaké dodatočné ukazovatele. Potom je tu téma medzikategórie. Je to naozaj také potrebné, ako nám to tu opísala komisia? Nemôžeme len tak e, zavádzať ďalšie kategórie bez toho, aby sme mysleli na dôsledky. Pokúsim sa pripraviť aj návrhy na tému silnejšieho vyrovnania kohezného fondu a EFR. Takisto si myslím, že globalizačný fond by mal byť e, lepšie naviazaný na Európsky sociálny fond a jednoducho e, sú tu technické veci, ktoré sa dajú zjednodušiť. A takisto sa budem zaobrať aj otázkou politike rozširovania Európskej únie, pretože aj to je dôležité pre koheznú politiku. Nemôžeme sa predsa tváriť, že si tu budeme rozširovať Európsku úniu a že to nebude mať nejaký účinok na to, čo robíme v koheznej politike. E, pretože štruktúry e, v členských štátoch e, sa stretávajú s týmito otázkami. Pokiaľ ide o spolufinancovanie, tu máme ten posledný príklad, ktorý chcem uviezť, kolegovia. E, vidíte, že tu hovoríme o rôznych stanoviskách a názoroch na vysokej úrovni, ale ešte sme sa v parlamente nedohodli na mnohých témach. A my v parlamente spolu rozhodujeme o mnohých týchto otázkach a iba vtedy niečo dosiahneme, ak budeme ako parlament zajedno. Pokúsim sa na niektoré tie otázky, ktoré sú tu, dosiahnuť kompromis a naozaj sa teším na diskusiu. Na záver by som chcela ešte uviezť dve veci. Priznávam sa, že mi vôbec nesedí zapojenie výboru pre zamestnanosť podľa článku 4, tak sme to nemali v štvrtej správe o súdržnosti. A bude to naozaj veľmi silná výzva. Necháme si zobrať e, z ruky otázky regionálnej zamestnanosti, ale potom by sme sa mohli zase sústrediť na menej oblasti. A pokiaľ ide o časový plán 21. 22. marca, budeme mať vypočutie k tejto správe a 12. apríla už bude hotový návrh, alebo mal by byť už konečný návrh. Po tomto týždni 9. až 12. maj sa v Regi bude o tom hlasovať a potom v júni e, sa bude o tej správe hlasovať na plenárke. Teším sa na spoluprácu v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Markus. A teraz by som chcela požiadať eh, tieňových spravodajcov, aby sa ujali slova. George, chceli by ste začať? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A eh, predovšetkým sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi za túto vynikajúcu prácu a jasnú analýzu. Toto je naozaj veľmi dobrý pracovný nástroj ako podklad pre ďalšiu diskusiu. Sú tu možno ešte niektoré body, o ktorých sme mali hovoriť ďalej, ako je napríklad e, koordinácia jednotlivých úrovní vlády a ďalších aktérov a sú tu ešte mnohé ďalšie body. E, sú tu však ale ďalšie body, v ktorých e, máme rozdielne názory. A tam musíme ísť do väčšej hĺbky. Eh, uvediem iba niekoľko príkladov, napríklad ako by mohol byť kohezný fond nezávislý od eh, iných požiadaviek, eh, takisto ako bude prebiehať ďalšie spolufinancovanie. Potom tu máme tie makroregióny, potom programovacie obdobie, dĺžku programovacieho obdobia a obdobie plánovania, e, plánovacie obdobie teda. A ďakujem veľmi pekne, George Rikamanes. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, spravodajcovi a zablaželať mu k tejto prvej fáze. Eh, je to naozaj eh, vynikajúci základ pre ďalšiu rozpravu. Ten obsah správy, ktorý ste tu uviedli a takisto ten prístup, ktorý ste prijali, je vynikajúci. Chcem vás v každom ohľade podporiť. Naozaj sa musíme pozrieť na to, ako sa dajú tieto ciele stratégie do roku 2022 môžu ísť ruka v ruke s cieľmi koheznej politiky. Musíme sa v koheznej politike venovať predovšetkým tým regiónom a tým oblastiam, ktoré sú znevýhodnené. No a potom európska pridaná hodnota. To je ďalšia vec, o ktorej sa hovorilo vo výbore SURE. Pre nás je vo výbore veľmi dôležité nájsť prvky pridanej hodnoty koheznej politiky, pretože je veľa oblastí, kde možno nájsť túto pridanú hodnotu. Takisto je veľmi dobré, že zdôrazňujete význam e, rozvoja ako takého. Ďalej je dôležité snažiť sa zlepšiť infraštruktúry, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch. Nestačí investovať peniaze do členských štátov, aby uskutočňovali výskum. Musia mať aj štruktúry a infraštruktúru, aby mohli peniaze využiť primeraným a správnym spôsobom. Medzi jednotlivými členskými štátmi je v tomto ohľade veľmi veľa rozdielov výskumné programy by mali ísť ruka v ruke eh, s programami regionálneho rozvoja. V mojej krajine vo Fínsku máme ešte dosť miesta na zlepšenie. A takým spôsobom dosiahneme lepšie a udržateľnejšie výsledky z výskumu. Inovácie, to je ďalšia dôležitá oblasť, ktorá by mala byť súčasťou výskuma a, výskumu a vývoja. Inovácie sa niekedy dostávajú mimo tejto rovnice. V Európe máme naozaj veľký priestor na zlepšenie a potom by sme mohli lepšie využívať inovácie. Máme na to takmer toľko finančných prostriedkov ako USA, lenže ten výsledok, čo dostávame za tie finančné prostriedky, je o mnoho menší, než e, má USA. Takisto je veľmi dôležité, že ste spomenuli program MP a medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu s tretimi krajinami. Možno by sme mohli porozmýšľať nad tým, či by nebolo ešte lepšie dať programy MP pod hlavičku regionálneho rozvoja. Potom sme na ne mohli mať o mnoho e, väčší vplyv. Zatiaľ sa riadia vonkajšími vzťahmi, teda generálnym riaditeľstvom pre vonkajšie vzťahy a sú tam obrovské e, problémy. E, tie výsledky, ktoré môžeme dostať z týchto programov, by sa mali dať lepšie merať aj v dlhodobom horizonte. Mali by sme sa postarať o to, aby tieto programy pokračovali aj potom, ako im už prestanú chodiť finančné prostriedky. Spomínali ste mnoho raz vo svojej správe aj starnutie európskeho obyvateľstva. Povedali ste, že tento problém je eh, veľmi vypuklý hlavne v oblastiach, ktoré sú riedko obývané. To je pravda. Netýka sa to iba tých chudobných eh, riedko obývaných eh, oblastí, ale týka sa to aj tých bohatších krajín. Tomu treba venovať zvláštnu pozornosť. Ja naozaj dúfam, že vaša konečná správa bude obsahovať aj návrhy, ako eh, podporiť eh, tie regióny v Európe, ktoré starnú rýchlejšie než ostatné. Ďakujem veľmi pekne za túto vynikajúcu správu a som si istá, že máte ešte pred sebou veľmi veľa práce, Elizabeth Šate. Áno, ďakujem veľmi pekne. V zásade nemôžem vychádzať z tohto dokumentu, pretože sme počuli, že to nie je podklad, to je iba odôvodnenie. Uh, a ide o to, že sa máme dohnúť na tých veciach, e, ktoré tento výbor chce vniesť do tejto správy. To je správne, ale nebolo mi to jasné z toho návrhu, e, ktorý som počula. Bolo tu teda tých 36 bodov, ktoré ste vyspomenuli a tie potrebujeme na to, aby sme dospeli k nejakému spoločnému stanovisku. E, pokiaľ ide o tú otázku k vzťahu medzi koheznou e, politikou a stratégiou pre Európu do roku 2020, e, podľa mňa, že vo výbore ŠUR už e, Marian Albrecht povedal, aké sú tieto vzťahy. E, poprvé, e, stratégia pre Európu do roku 2020 je medzivládna záležitosť. Vieme, že v rámci otvorenej metódy koordinácie sa táto otázka spracúva. To znamená, že komisia pripravuje návrhy a členské štáty sa potom k tomu vyjadrujú Dotýka sa nás to ale v mnohých oblastiach, kde politika Európskej únie a e, politika členských štátov sú navzájom previazané. Dokonca aj v tých oblastiach, kde členské štáty majú svoju vlastnú kompetenciu, ale predsa je len potrebná priama alebo nepriama koordinácia, pretože e, sa tieto oblasti podporujú v rámci Európskej únie a má to aj vplyv na kohiznú politiku. Toto treba mať na pamäti. Pán Diama povedal vtedy správne, že žiaden členský štát nezmení štruktúru svojho rozpočtu len preto, že stratégia do roku 2020 udáva niečo iné do, na ďalších 10 rokov. Nie preto, že by to nechceli naplniť, ale preto, že št- štruktúrálne sa nedá zahodiť všetko, čo celé roky ráslo v týchto jednotlivých e, členských štátoch. No predsa len došlo k určitému vývoju v e, priebehu rokov v členských štátoch a aj na európskej úrovni. Máme tu rôzne fondy. E, má to určité dôvody, že máme kohézny fond ja som úplne za to, aby sme ho odstránili a aby sme ho začlenili do EFR. To by bolo určite múdrejšie, lenže moja otázka je, ako to urobíme. Je to predsa zmluvne viazané a je tam samostatný právny základ pre tento fond a neviem si predstaviť, že by sme niečo také mohli urobiť v priebehu jedného roka. Sme za to. Mal by to byť programový fond a nie projektový fond a mal by podliehať rovnakým mechanizmom. Myslím si, že to, čo povedal dnes e, komisár Hahn, môžeme e, plne podporiť. A v tomto zmysle by správa mala byť vypracovaná. Malo by byť jasné, že to, čo navrhuje komisia, podporujeme, chceme to presadiť, chceme to presadiť spolu s komisiou. Aj preto, e, že členské štáty môžu mať iné stanovisko my sme európsky orgán, e, európske orgány a musíme sa postarať o kompromis medzi regiónmi. Lenže keď e, sa nevieme ani len s komisiou, ako potom dosiahneme tento kompromis medzi regiónmi? E, mohli by sme sa vykašľať na komisiu a nechať ju, nech si tam stojí osamote so svojimi návrhmi, ale k čomu to bude dobre? My potrebujeme naozaj dospieť k dobrej a vyváženej dohode musíme povedať, toto komisia urobila dobre, to musíme podporiť, tu musíme ísť ešte ďalej, ale tu zase chceme kritizovať návrh komisie. To je jediná možnosť, eh, ako môžeme ešte ovplyvniť tie nariadenia, ktoré pripravuje komisia. Keď už budú tie nariadenia eh, hotové, potom bude ťažšie eh, ovplyvňovať ich obsah. Musíme sa dohodnúť vopred s komisiou. A to znamená, že stanovisko Markosa Pipera e, možno ešte nie je také, s ktorým by sme mohli vo všetkom súhlasiť, ale musíme sa tu predsa dohodnúť v parlamente, e, pokiaľ ide o politiku ochrany životného prostredia. Musí byť e, tá politika taká, aby do roku 2020 nebola celá Európa pod vodou a aby sa ľudia nemuseli vzdávať svojich domov, lebo im budú padať a to je určite uvedené aj v dokumentoch komisie. A tiež nechceme, aby sa nám vyľudňovali celé regióny, pretože to tam už nedá e, existovať, nedá sa tam žiť, alebo sú tam záplavy, alebo prílišné sucha a ľudia tam jednoducho už e, nie sú schopní žiť. Musíme myslieť aj na pobrežné oblasti, musíme myslieť na ostrovy, musíme myslieť na oblasti ohrozené suchom nedotýka sa to iba um, Severného Porinia a Westfalska. Dotýka sa to naozaj mnohých uh, regiónov v Európe. Uh, pokiaľ ide o EFR, uh, musím povedať, že to bol ad hoc nástroj, to nebol nástroj vymyslený na dlhú dobu. Považujeme ho ale za užitočnejší ako GAF, ale musíme mať naozaj veľmi dobrý návrh, aby sme ho eh, mohli podporiť. Takisto si myslím, že by malo byť eh, veľmi skoro jasne, čo bude tých 36 bodov. Nemusíme obsahovo presne vedieť, čo obsahuje tých 36 bodov, ale aspoň zhruba vedieť, o čom je tých 36 eh, bodov, uľahčilo by nám to prácu, pretože ak do apríla eh, si máme preskúmať túto správu, tak eh, máme čo robiť. Bolo by dobre naozaj, keby tých 36 bodov sme dostali k dispozícii a čo najskôr, bolo by dobre, keby to spravodajca mohol pre nás pripraviť. Presnička, ďakujem pekne, Derek Von. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že už teraz vieme, akým smerom sa bude e, uberá táto piata e, správa o súdržnosti. A samozrejme, tam treba ešte dopracovať určité podrobnosti a to, čo uviedol dnes spravodajca, bolo dnes e, veľmi užitočné. O niektorých veciach sme hovorili dnes ráno s komisárom, hovorili sme o úlohe mestských oblastí a tak ďalej a tak ďalej sú tu ešte niektoré veci, ktorých sa dotknem dnes popoludní. Jedna sa týka infraštruktúry. Naozaj som bol veľmi rád, že to spomenul spravodajca. Vieme napríklad, že v súčasných programoch 70 financovania e, ide na Lisabonskú agendu. A podľa mňa to nenecháva dostatok e, finančných prostriedkov na dôležité projekty v oblasti infraštruktúry. Aspoň tam, kde e, ja e, žijem, je veľa práce, ktorú treba urobiť v oblasti infraštruktúry, či už sú to cesty, energetika, voda a tak ďalej. Musíme sa teda postarať o dostatok finančných prostriedkov pre projekty infraštruktúry aj po roku 2013. Potom som chcel hovoriť o miere intervencií. To sa spomína spomína tiež e, v správe. E, v Spojenom kráľovstve vidíme, že dochádza k znižovaniu verejných výdavkov a preto bude stále ťažšie žiadať spolufinancovanie e, projektov od členských štátov. Možno na prvú časť ďalšej finančnej perspektívy by bolo dobré mať väčšiu mieru spolufinancovania financovania z Európskej únie. No a potom na poslednej strane sa hovorí o úlohe miestnych orgánov. Myslím si, že miestne, orgány miestne samozprávy tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a snažíme sa naozaj postarať o to, aby tieto miestne samozprávy sa plne zapájali do programov a projektov. E, som si istý, že by miestne samozprávy mali byť aj zapojené do tvorby Ehm, zmluv a projektov. Viem, že komisia hovorí, že to mieni urobiť v budúcnosti, ale mali by sme sa postarať, aby naozaj k tomu došlo v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem. pekne. Pán Angurakis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Domnievam sa, že správa nám dáva možnosť e, ísť do hĺbky e, v našej diskusii a e, môžeme prehlbiť naše ciele v oblasti súdržnosti. Ja mám otázku na pána Pipera. Na strane 3 píšete, že voľný trh by mohol vyrovnať e, nerovnosti medzi regiónmi. Moja otázka je nasledujúca. E, pán spravodajca e, povedal, že podľa neho tieto nerovnomernosti sa dajú vyrovnať prostredníctvom vnútorného trhu ale vyzerá to tak, ako keby si nebol sám istý e, tým, že vnútorný trh vyrovná tieto rozdiely medzi regiónmi a krajinami, pretože e, inak by sa nebol tak vyjadril, ako sa vyjadril. Ja mám tu veľkú otázku. A chcel by som poukázať aj na správu pána Mikolášika, o čom sme už hovorili a hlasovali. Pán Mikolášik sám hovorí, že ľutuje, že iba 19 krajín e, poskytlo všetky údaje, e, pokiaľ ide o kohezný fond. E, možno by sme mali spracovať tieto údaje a mali by sme sa pozrieť na to, či je tam zhoda alebo nie. To je jedna otázka. A potom druhá otázka. Opäť sa hovorí veľa o stratégii do roku 2020. Podľa mňa táto stratégia iba posilní e, tieto nerovnosti alebo nerovnomernosti a nezmenší ich. Je naozaj také ťažké urobiť porovnanie? Mohli by sme predsa niekoho poveriť e, tým, aby sa pozrel na všetky oblasti e, na všetky regióny a porovnal ich. A porovnal to potom aj so stratégiou do roku 2020 a pozrel sa, že či sa nám podarí nájsť konvergenciu alebo divergenciu. Bude to naozaj veľmi ťažké. A potom, keď máme e, regionálne programy, tak tie by nám mohli pomôcť vyrovnať tie rozdiely. E, napríklad v Lisabonskej stratégii nemáme nejakú analýziu, čo sa stane a to isté sa týka aj stratégie do roku 2020. Urobme si to porovnanie, aká je teraz situácia a čo sa stane. Jednoducho urobme všetko preto, aby sme vyrovnali tie rozdiely, ktoré existujú medzi regiónmi. Ďakujem veľmi pekne, pán Dojč. Ďakujem, pe- Ďakujem pekne za slovo. A vážený prítomný, ja sám by som chcel tiež poďakovať pánovi Píterovi za výborný materiál a z tých... Nechcem opakovať teda tie vyjadrenia, ktoré, s ktorými súhlasím a ani nechcem polemizovať niektorými s tými, s ktorými nesúhlasím, ale chcel by som povedať toto. Za veľmi dobrý pracovný nástroj pokladám to, že pri takejto významnej téme vlastne spravodajca nastoluje významné otázky pokladám pána spravodajcu za veľmi seriózneho odborníka. A samozrejme, to som nehovoril ako hrozbu, ale všetkých tých 36 otázok, ktoré tu sú, ku všetkým z nich sa písomne vyjadrím. A navrhoval by som aj kolegom, že ten, kto má možnosť, aby sa tiež uberal touto cestou, takouto metódou pracovnou. Pretože takto by sme azda dokázali Takto. Markus bude mať iste veľa čo čítať. Ale popri tom by predsa len asi bolo možné, že ak odpovieme na tie otázky písomne, čiže tam vyjadrime písomne svoje stanovisko, tak potom už vlastne hneď sa pri príprave pracovného dokumentu prejaví, v čom sa politické frakcie zbližujú názorovo, alebo kde ešte aj v rámci frakcií existuje určitá debata. Čiže takýto pracovný nástroj by sa prakticky dal veľmi dobre využiť. Mm, robili by sme taký checklist, taký zoznam, na čom sa vieme zhodnúť a čo ostáva ešte ako sporné veci, ktoré treba predebatovať a objasniť. Čiže myslím, že takto by sme to ako kolektívne mohli riešiť a že by sme sa venovali celkovo našej spoločnej práci a nie len výhradne tejto správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že nie každý v tomto výbore bude mať tú inteligentnú myšlienku, že bude reagovať na 36 otázok. Ale Markus, teraz máš slovo ty. Ako povedal Markus Piper, budeme mať diskusiu, budeme mať vypočutie, budeme mať konečnú správu. Takže veľa diskusie ešte prebehne v nasledujúcich mesiacoch skôr, ako budeme hlasovať o tejto správe. Ale možno Markus sa ešte aj dnes reagovať na niektoré z vašich otázok. Aspoň dúfam, že nebude odpovedať príliš dlho. Ja, wenn das eine erste... Je to prvá diskusia, takže stručne. Najskôr sa chcem poďakovať za podporu všeobecnú. Stava Kakisovi chcem povedať, že jasná koordinácia rôznych úrovní to bude určite ťažisko makroregióny. S tým sa budeme musieť taktiež zaoberať aj keď e, CO2 a mikroregióny to bude určite samostatná téma. Plánovacie obdobie to určite bude pokryté v správe. A potom tá pridaná hodnota, aj keď kolega tu už nie je, štrukturálne programy skoordinovať e, tak, aby vznikla pridaná hodnota. To je dôležité. Ťaž, teší ma aj e, to, že predstupový nástroj by mohol byť využitý, aby e, bola väčšia konkurencieschopnosť. A taktiež e, bolo poukázané na demografiu. Pani Schröder, to zahmlievanie, to určite nebolo z mojej strany vedomé, ale bolo to pri vypracovávaní tohto dokumentu. My sa musíme ale zamerať na budúcnosť, pretože nemáme tak veľa príležitostí. Určite to nebolo umyselné iba z pragmatických dôvodov. A potom máte väčšinou pravdu, že e, musíme jednoducho všetky tieto oblasti zohľadniť a klimatické zmeny. Tu mám trošku odlišný názor. Nemyslím si, že európske oblasti budú zaplavené. E, žiadna panika ako kresťanský demokrat. Mám určite trochu vieru v Boha. Kolega Angurakis, vnútorný trh e, ako základ Áno, samozrejme, je to dôležité pre hospodársky rast, pretože je to hlavný nástroj e, na prispôsobenie sa globalizácii a takto realizuje väčšina regionov rast. Tieto teórie figurujú vo väčšine regionálnych štúdií iba takto budeme mať rast, sociálny pokrok. Inak to nejde. E, politika súdržnosti má stierať rozdiely a my ako Európa sa musíme na to zamerať v jednotlivých oblastiach, napríklad klíma, energetika a tak ďalej. 2020. Presne o to ide. Chceme nájsť ukazovatele pre porovnávanie, aby sme mohli povedať, aký je terajší stav, ako to bude o 5 rokov, čo dosiahli oblasti s regionálnou politikou. A e, sú tu e, dobré body v tom, čo navrhuje komisia. Kolega Deutsch, tu sa chcem iba srdečne poďakovať ja som tie dvere pootvoril, tak dúfam, že tam všetci zmestíme, aby sme sa nejak nezasekli. Ja som k dispozícii všetkým. Obávam sa, či sme si toho nepredzasali trochu veľa, ale keď budeme e, mať v konečnom dôsledku nie 36, ale možno, že 15 otázok, tak potom um, sa nám určite podarí podporiť komisiu a ja som preto tú moju správu tak e, naformuloval. Ja chcem jasne povedať, že tu e, vás podporujeme, tu si parlament myslí niečo iné, Takže určite budeme mať ešte veľa práce, pokiaľ sa dopracujeme k spoločnému stanovisku. Ďakujem. Ďakujem pekne, Markus Piper, za príspevok k rozprave o budúcnosti a dúfam, že budeme mať e, zaujímavú spoluprácu s vami na tejto správe. Ešte zvyšné metódy, e, minuty e, využijem na to, aby som vám povedala, ako to včera prebehlo na schodzi koordinátorov. My sme sa rozhodli, že nasledujúce správy a stanoviska budú pridelené nasledovne výnimky, znižovanie e, cieľ ALDE 2012, rozpočet EPP, Solidarit, Fond Solidarity e, pre 6 členských krajín predsedovi a on bude taktiež hovoriť o regionálnej zodpovednosti. Socialisti demokrati získali stanovisko o úlohe občianskej ochrany a humanitárnej pomoci, energetickej infraštruktúry a priority EPP. A taktiež sme sa rozhodli, že koordinátori do piatka pošlu príspevky k listu, ktorý sa pripravuje a bude zaslaný predsedom eh, konferencii predsedov pondelok a taktiež je to v rámci prípravy plenárky v marci o EU 2020 koordinátori taktiež schválili myšlienku mať medziparlamentný výbor, teda zasadnutie s národnými parlamentami v oktobre a témou bude uh, E, implementácia legislatívy v budúcej politike súdržnosti a taktiež budeme ďalej zasadať s národnými ministrami, ktorí majú na starosti regionálny rozvoj, napríklad s bulharským, prizveme ešte rumunského. A taktiež sme sa zhodli na e, postupe z oči v oči ústnym otázkam. Keď sa politické skupiny dohodnú, že predložia ústnu, otázku na ústnu zodpovedenie, tak sekretariat si bude musieť overiť, čo je najvyhovujúcejšie, či e, za politickú skupinu alebo za výbor REGI. A koordinátori spravia všetko, čo budú môcť na e, e, podporu takýchto e, otázok o e, stratégii pre Dunaj na úrovni konferencií predsedov a taktiež sme hovorili o hodnotení e, vypracovávania nelegislatívnych správ a zhodli sme sa na tom, že raz za 4 mesiace po pridelení správy spravodajcovi nebudú žiadne, ak nebudú žiadne činnosti, tak budú potom informovaní koordinátori a rozhodnú ako s tým naložia. No a to je všetko. Takže schôdza je odročená, jedine, že by ešte niekto mal niečo v rámci bodu rôzne. Ak nie, tak sa opäť stretneme vo februári a aj vo februári bude e, mimoriadná schôdza e, v Štrásburgu o tej e, mimoriadnej delegácii vyslanej do Rumunska. Ďakujem pekne.